Good morning, everybody. Guten Morgen. Wir beginnen. Ich bin zwar kein Preuße oder keine... Dobré ráno, nie som Pruska, ale chcela by som včas začať, aby sme mohli aj čas skončiť, pretože mnohí z nás idú do Štokholmu. Včera večer ste dostali správu o našom stretnutí koordinátorov Myslím, že ste si ju prečítali, pozreli sa na ňu. Sú voči tomu nejaké namietky? Nie je tomu tak. Takže správa je prijatá. A teraz prejdeme k pozmenenému programu. Pán Deloitte prišiel dnes skôr sme sa ho pýtali, že čo mal dočinenia s kráľom. S kráľom nemal nič, ale s princeznou. Ale bola to slušná záležitosť, pretože princezna dnes udeluje odmeny za prácu s mládežou, ocenenia za prácu s mládežou. Takže e, toto bolo to stretnutie. A teraz budeme hovoriť o governance. Ďakujem pekne, Doris. Rád by som urobil svoj úvod v holandštine. Budem tak stručný, ako to bude len možné, ale myslím si, že nejaký úvod sa tu žiada, takže budem pokračovať v holandštine. Dobré ráno. Vlastne tu klopem na otvorené dvere. Je to tak dôležité pre spoločnosť a hospodárstvo táto téma, že ak by sa internet zrútil, tak by to pre celú spoločnosť bola katastrofa. A čo urobila komisia je užitočné aj pre tento výbor pozerať sa na riadenie e, a správu internetu, aké hrozby by sa mohli vyskytovať. Keď si prečítate dokument komisie, e, internetová správa a ďalšie kroky, tak e, zistíte, že infraštruktúra a, infraštruktúra a technológia internetu je skutočne v rukách súkromných operátorov, takže štruktúra je celá pokrývaná súkromnými operátormi a všetko je to v súkromných rukách. Nie je na tom ako také nič zlé, ale tieto súkromné spoločnosti, ktoré vyvíjajú tieto internetové činnosti, ktoré sú verejne dôležité, tu komisia vo svojom oznámení správne hovorí, že koncept samoregulácie doteraz fungoval, fungoval dobre na celom svete, ale vo svetle toho, čo sa udialo nedávno vo finančnom sektore, je nevyhnutné, že globálny web a vládne orgány by tu mali prevziať väčšiu zodpovednosť, mali by byť proaktívnejšie to neznamená, že chceme pokrývať teraz my celú internetovú infraštruktúru. Nie, musí to byť aj naďalej v súkromných rukách, ale verejné orgány musia byť viacej zaangažované v dosahovaní, dosahovaní verejných cieľov internetu. Nebudem hovoriť príliš, príliš technicky, je to len stanovisko. Hlavná správa sa týka priemyselného výboru, ale Výbor pre kultúru, mládež a vzdelávanie má tiež čo k tomu povedať. Čiže internetová správa globálne je v rukách kalifornského súkromného podniku, ktorý je jediný zodpovedný subjekt podliehajúci výlučne kalifornskej e, jurisdikcii a mm, poradný výbor Ekonu tu v tomto dokumente komisie sa sústreďuje na štruktúru ICON, čo je teda táto inštitúcia, ako vyzerá, aké sú výzvy pre Európsku úniu krátkodobom pohľade. Je jasné, že tu musíme najskôr stanoviť e, určitú sériu základných podmienok v Európskej únii. Chceme mať e, vyrovnaný, transparentný pohľad na ICON, ako sa tam posudzuje ten súkromný faktor a všetky tieto hľadiska, všetky tieto oblasti spolupráce spadajú len do e, kalifornskej jurisdikcie. Čiže ponímanie e, riadenia e, tejto spoločnosti zo strany Európskej únie je veľmi obmedzené a toto je veľmi dôležité z nášho pohľadu Naše pochopenie infraštruktúry je tým pádom e, nie celkom kompletné. Poznáme iba kľúčové princípy a my by sme chceli, aby bol internet e, stabilný a e, bezpečný, kde sa bude, budú rešpektovať všetky slobody, súkromie, kultúrna, jazyková, rôznorodosť. Toto sú princípy, s ktorými všetci súhlasíme. A ja by som sa chcel sústrediť na niektoré z týchto princípov, konkrétne z pohľadu tohto výboru, Všetci vieme, čo môžeme robiť na internete, na internete a pre nás je dôležité vzdelávanie, elektronické vzdelávanie, e, vzdelávanie na diálku, nové príležitosti, ktoré internet ponúka, ale znamená to tiež to, že správa internetu musí e, regulovať e, niektoré veci, ktoré sa ešte nevyriešili my chceme zabezpečiť to, aby elektronické e, vzdelávanie malo dobrú kvalitu, didaktické materiály musia byť e, e, spolahlivé, musia rešpektovať určité normy, chceme tu vzdelávanie v celom svete, presun kreditov a podobne. Toto musí prebiehať online. No a to je jedna vec, ktorá sa týka vzdelávania. Druhá vec, e, na ktorú sa musí sústrediť tento výbor, je ochrana detí a mládeže, keď používajú internet. V tomto výbore e, prebiehali a v tomto parlamente mnohé iniciatívy, ako napríklad bezpečnejší internet a podobne, ale je jasné, že ide o proces zvyšovania povedomia, a tento musí byť, e, tak povediať, permanentný pre školy, rodičov a podľa mňa tie najlepšie postupy a normy v Európskej únii by sa mali e, udržiavať. Tiež je tu správa o o, o, hrách, o zneužití e, týchto hier. Máme tu tiež normy a najlepšie postupy ktoré musíme udržať na určitej úrovni a šíriť ich e, vo zvyšku sveta. Hovoril som o ochrane detí, mládeže, o vzdelávaní. No a teraz som spomenul viacjazyčnosť, kultúrnu rôznorodosť e, na globálnom webe. Internet nie je e, prístupný napríklad čínskej alebo arabskej, v arabskej abecede. E, máme tu eh, rímsku e, latinku, ktorú používame, kde sú veci prístupné a ľudia, ktorí nepoužívajú túto latinku, to majú komplikované. Bola to dohoda s Iconom, ktorý toto riadí a dohod, bola tu určitá dohoda o využití iných e, abecied, ako je latinka, ale tu musí byť urobená, urobené toho veľa viacej. Tiež e, spomínam kultúrnu otvorenosť na internete. Ak sa nemýlim, pani predsednička, tak vy sa zúčastnite dnes popoludní na, na seminári o kreatívnom obsahu. Uh, aby internet bol maximálne otvorený, ale zároveň musíme chrániť autorské práva, čo je určitý problém, ktorý treba riešiť. Včera sme hovorili o knihách na Google a o Európeáne. Sú tu monopoly na internete, ako to vyriešiť, čo môžeme urobiť pre tento sektor, hlavne v kultúre, ktorý, e, tak povediať, spadá do rúk monopolov. Určite nechceme, aby európske kultúrne dedičstvo mali v rukách, bolo v súkromných rukách, takže na toto treba nájsť riešenie. Mohol by som povedať ešte oveľa viacej, ale prichádzam k svojim záverom a návrhom teraz. E, Myslím si, že situácia monopolov, v ktorej sa nachádzame v internetovej správe, je riziková a je naliehavé, aby sme stimulovali taký, takúto diskusiu začiatkom tohto mesiaca. E, dôjde k stretnutiu e, s ICONom, čo je súkromná organizácia v Kalifornii, ktorá riadi internet a organizáciami e, v USA, aby sa zaručila takáto transparentnosť Európska komisia, aspoň ja to tak chápem, je toho súčasťou a pýtam sa komisie, keďže ona je v lepšej pozícii, má lepšie informácie, aký je dopad tejto novej dohody medzi ICONom a americkými orgánmi. Je to veľmi nedávna dohoda, uzavretá minulý mesiac. Ehm, nie som právnik, ale možno, že komisia by mohla eh, v tomto nás informovať. Moja otázka na komisiu je, aké kroky treba prijať na to, aby sme mali silnejšie nástroje v Európskej únii, aby sme lepšie pochopili riadenie internetu a zaintegrovali všetky tie princípy, ktoré, na, ktorý na, na ktorých nám záleží čo je zásadné, a teraz prichádzam k svojmu záveru, ICON musí prejsť vnútornou reformou. Je to súkromná organizácia, musí to byť úplná transparentnosť. A mm, táto spoločnosť by nemala podliehať iba kalifornskému právu, ale mala by to byť e, multilaterálna zodpovednosť. Ako sa to dá dosiahnuť? iba prostredníctvom diskusie s americkými orgánmi a s radosťou teraz e, spomeniem stanovisko komisárky Redingovej, ktorá predložila niekoľko návrhov o transparentnejších riadiacich štruktúrach a hovorí o určitej forme G12, o štruktúre G12, čo by bola multilaterálna štruktúra kontrolujúca riadenie a správu internetu a idem za to, bude za to zodpovedná, ale mm, nebudú to iba americkí partnery, ale bude to na svetovej báze, čiže musíme hľadať partnerov, musíme vytvárať aliancie medzi ľuďmi, ktorí majú rovnaké obavy, ktorí chcú rovnaké záruky, pokiaľ ide o elektronické vzdelávanie, ochranu detí a podobne. Komisárka Redingová mm, položila retorickú otázku, či pán Obama, či prezident Obama presadí nejaké zmeny. Nejde len o to, aby boli Američania unilaterálne pripravení. Aj my by sme chceli byť toho súčasťou, pretože inak sa vyskytnú problémy, a boli by sme v tejto oblasti veľmi zraniteľní, čiže musíme tomuto dať prioritu v nasledujúcich e, dňoch a vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytujú. Sú tu aj ďalšie, ktoré sa týkajú Google a ostatných e, e, kreatívnych obsahov, ktoré sa dajú riešiť iba globálne. Som teraz pripravený vypočuť si vaše komentáre a návrhy ktoré by ste chceli zapracovať do nášho stanoviska. A dúfam, že z tohto vyťažíme eh, maximum a dáme to do záverečnej správy výboru ITRE. Ďakujem. Ďakujem, Ivo. Ďakujem pekne, Ivo. Určite pán Obama o tom rozhodovať nebude. Všetci očakávajú zmeny od prezidenta Obamu, ale ja si nemyslím, že sa vo všetkom a vždy môžeme spoliehať len na ňoho. Ja si myslím, že touto maličkou záležitosťou sa on zaoberať nebude, že nebude mať o to záujem. Ale pre mňa je to záležitosť veľká. Som trošku znepokojená s touto správou, pretože mi je bolo celkom jasné, že celú túto záležitosť riadenia internetu a v tejto záležitosti sme závisli od kan- kanadského alebo kanadsko-amerického dozorného orgánu. Takže bolo by snáď dobré, keby komisia ešte predtým, než sa prihlásia kolegovia, povedala k tomu svoju mienku. Pán William D., pán Dill. Možno, že vy by ste nám to vedeli lepšie objasniť. Uh, no, ďakujem pekne. Áno, bolo to veľmi presné zhrnutie mnohých bodov, ktoré sú súča súčasťou oznámenia komisie. Myslím si, že ak by som mohol reagovať na poslednú otázku najskôr, podľa mňa tá je tá najaktuálnejšia, pokiaľ ide o dohovor medzi USA a ICONOM, ten nedávny. Mm, tú nedávnu dohodu. ICON bol vytvorený v roku 1998 ako um, prechodná kontrola určitých kľúčových zdrojov internetu a je to súkromná organizácia, ktorá by bola potom v budúcnosti medzinárodne zastúpená. Takáto bola predstava a to je dôvod, prečo Európska únia to podporila Eh, počas ešte Clintonovej vlády, aby sme dosiahli takýto cieľ. Je to založený na pochopiteľnom princípe, že internet je v záujme všetkých občanov sveta a preto by nebolo primerané, aby len jedna vláda mala eh, verejný dohľad nad takýmito kľúčovými internetovými zdrojmi. Čiže mm, toto bolo stanovisko eh, členských krajín. Všetky členovia poradného výboru, čo je por, vlastne poradný výbor ICON, pomáhajú zabezpečiť, že politika ICONu odráža verejnú politiku a ciele e, tejto politiky keďže v 98. bol mm, súčasťou tej pre, toho prechodného obdobia, boli tu mnohé e, dohody a je tu e, určitá miera sklamania že zo strany komisie, že tieto bilaterálne dohody ešte stále e, platia nejakých 13 rokov po e, tom úvodnom dohovore, ktorý sme mali a síce, že e, tieto bilaterálne dohody budú iba dočasné, ale 13 rokov po máme ešte stále tieto platné. Ehm, myslím si, že všeobecné chápanie je celkovo pozitívne. Táto administratíva vo Washingtone je oveľa otvorenejšia. Vstupom Európskej únie vyzvali trojku, aby navštívila Washington v septembri, aby, sme, aby si vypočuli naše názory, čo si myslíme, že by ICAN mal v budúcnosti robiť a aké sú tu ciele pre Európsku úniu. Vidíme tu náznaky novej dohody, a ICAN prevzal alebo akceptoval mnohé naše návrhy. Je tu potreba, aby ICAN e, fungoval vo, v globálnom e, záujme a um, riadenie internetu tu zohráva špecifickú úlohu, pokiaľ ide o ten vzťah s verejných, verejným, verejný záujem. Až doteraz Ehm, bol taký všeobecný úzus. Vy ste to tiež zdôraznili, že internet ehm, sa rozvíja naozaj veľmi rýchlo bez nejakého priamého zaangažovania vlády. No a mm, boli tu mnohé akademické, súkromné iniciatívy a my všetci z toho profitujeme. Avšak ehm, Teraz e, je situácia taká, že máme 1,5 miliardy e, užívateľov, bude ich oveľa viacej mm, z rozvojového sveta napríklad a veľká väčšina týchto užívateľov internetu sa nejakým spôsobom nepodiela na riadení, nerobia žiadne rozhodnutia o budúcnosti internetu. Väčšina e, ani z nich ani nevie, že takéto niečo je možné a je tu také legitímne očakávanie zo strany určitej časti súkromných alebo podnikových užívateľov internetu, že, že vláda bude brániť ich záujmy orgány ako uh, eh, ICAN sú, sú multilaterálne organizácie, je tu veľká účasť občianských spoločností a e, veľká časť vlád sa je zastúpená v poradných výborov a vlády musia byť naozaj e, proaktívnejšie, musia e, tvarovať verejné iniciatívy. Podľa mňa toto je kľúčové v oznámení, ktorú, ktoré ktoré ste vy správne teda zdôraznili. Na druhej strane vrátim sa k dohode a povedal by som znovu, že toto je bilaterálna dohoda medzi vládou USA a ICANom. Sú to dvaja signatári, žiadne ďalšie vlády neboli súčasťou um, vytvárania tejto dohody a ešte stále na nešťastie uh, táto dohoda uh, sa riadi vnútornými záujmy, záujmami tejto krajiny. Uh, Ehm, určitá časť znenia je veľmi uspokojivá, ale musíme sa pozrieť na to, ako sa to implementuje. Hlavné prvky novej dohody ehm, spočívajú v, v vytvorení revíznych panelov, napríklad výkony ikonu, transparentnosť, zodpovednosť ehm, voči medzinárodnému spoločenstvu. Prvý z týchto panelov sa vytvorí e, e, na začiatku budúceho roku a koncom budúceho roku už e, vypracuje prvú správu. Uznanie toho, že tu musí byť veľká úloha vlády v týchto panelov, aby tu bola legitimita týchto činností. Musíme sa vyhnúť situácii, kedy ICAN sa bude revidovať sám ľuďmi, ktorí sú tam zamestnaní, ktorí majú veľmi silné obchodné záujmy na rozhodovacom procese a ktorí sú zodpovední za hlavnú časť e, politiky ICON, Čiže musíme vytvoriť silný tlak, že tu bude skutočne adekvátna účasť vlády na týchto revizných paneloch. Ako ste správne povedali, nechceme ovládnuť internet ani revizné panely, ale ak tu má byť legitimita, tak je potrebné, aby e, vlády boli zastúpené. Nemôžeme tu mať inkluzívnu situáciu, kedy tu budeme mať nejakých 200 vlád v každom revíznom paneli, možno tam bude 20 takýchto zástupcov a musí tu byť geografické, demografické a politické zastúpenie, tak aby tu bola legitimita tohto revízneho procesu a aby e, z pohľadu e, verejnosti e, bolo jasné, že ICON rešpektuje aj verejné ciele. Možno by som tu mal skončiť a nechať ostatných členov výboru, aby sa tiež vyjadrili a odpoviem potom na otázky. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Musím sa priznať, že som smetená viacej, ako som bola predtým. Nuž, ja neviem, v čom to tkvie, ale mne sa to zdá byť veľmi dubiózne, netransparentné. Dobre, a teraz, keď je medzi Iconom a Amerikou dohoda a tí sa dohodnú o tom, čo sa týka nás všetkých, nuž, tak toto ja absolútne nechápem. A čo je tam, aký poradný vládny výbor, aká vláda, kto jej radi. Mohli by ste k tomu povedať ešte nejaké dve vetičky? Yes, and I apologize for not being clearer before. This is... a... No, ospravedlňujem sa, že to nebolo celkom jasné. Je to veľmi komplikované, nezvyčajné. Zdroje, o ktorých hovoríme, sú spojené s internetom ide o domeny, ktoré poznáme, napríklad europa.eu a číselné adresy, numerické adresy, ktoré sa používajú mm, v jednotlivých počítačoch, aby sa tieto pripojili na internet. To, tento systém sa vytvoril koncom 60. rokov e, akademickou obcov v USA a v e, polovici 80. rokov sa rozhodlo, že nebolo primerané, aby sa tieto zdroje riadili centrálne E, nejakou, nejakým obmedzeným počtom členov akademickej obce, čiže e, akademici a americká vláda, e, ktorá financovala tento výskum, sa dohodli, že by tu to postupne malo byť presunuté na súkromné organizácie, ale americká vláda potom urobila memorandum o porozumení s ICONom a zmluvu na riadenie zdrojov, takže z historických dôvodov je to je to v USA, no to teda mm, bázu v USA a zvyšok medzinárodného spoločenstva. Mm, tu existuje dlhodobý záväzok e, vlády USA, že niečo urobí, ale posledná e, vláda mm, nedosiahla veľmi rýchly pokrok, takže vidíme, že tu je historická príležitosť určitým spôsobom, aby sme e, tu stimulovali nejaké zmeny a dodržiavanie sľubov, ktoré urobila ešte predošlá demokratická vláda. Ale je to ťažké. Z pohľadu nášho zaangažovania sa e, sú, to, sú to samofinancované e, subjekty, čiže my neprispievame, platíme za svoju účasť na týchto činnostiach. E, sú tu napríklad tri verejné stretnutia ročne e, na rozličných miestach vo svete. Je to drahá činnosť pre mnohé vlády, aby sa teda zúčastňovali na, týto, na tieto činnostiach, ale ICON je e, financovaný súkromne. My tam nedávame žiadne prostriedky. Ďakujem. Takže najprv by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať. Vážení kolegovia, kto sa chce k tejto komplikovanej téme vyjadriť? Pán Vatimo. Prepačte, ja som prišiel pár minút neskôr, ale nepochopil som teda, čo znamená ICAN. E, čo to presne znamená? Teda táto vec, o ktorej stále hovoríte. Um, pán Vatimo, na začiatku to bolo povedané, ale môžem vám to prečítať. Európska komínia sa zúčastňuje na GEC governance cez ICON. Je to, teda sú to internetové domeny. Internet Corporation for the Assignment of Names and Numbers je skratka ICANN. Kto sa chce ešte eh, vyjadriť? Pán Písli, nech sa páči. Eine Frage, welche... Ja mám len jednu otázočku, aké alternatívy by tu boli, pretože keď tu ide o súkromné právo a s kalifornským právom to nefungovalo tak veľmi zle, takže to by som k tomu chcel povedať. A aké možnosti by sme mali, ak by sme sa chceli na tom zúčastniť, národné vlády alebo Európska komisia, pretože ja si myslím, že trvalo to nebude udržateľné, že e, to bude takto cez, riadené cez súkromnú firmu, pretože toto je verejný statok. Dá sa to síce inak zorganizovať, ale nemôžeme len nadávať na ikon, pretože oni urobili aj dobré veci a aké možnosti tu sú. Predsednička, ja mám ešte jednu otázočku. Ak sa nikto iný nechce nič opýtať, mám otázku. Ivo veľmi zdôrazňoval tému iných, iných, a, iných abecied, nielen latinku. A Presne tak ako latinka, tu sú, ide tu o čínske písmo, alebo japonské písmo, alebo napríklad o azbuku, alebo nejaké iné abecedy. Dobre, takže toto je moja otázka, pani Batu. Ďakujem pekne. Mám otázku, pokiaľ ide o alternatívy. Hovorili ste, pán Belet, o, o m, mm, pani Redingovej, kde vyt, sa navrhuje vytvorenie multipolárnej štruktúry, ako, niečo ako G12. Kto bude v tejto štruktúre? Ďakujem. Pani predsednička bez mikrofónu. Mhm. Ja mám jednu otázku. ktorá sa vzťahuje na platformu ILAN. V tejto oblasti sú tu nejaké prostriedky naplánované, ktoré by podporovali túto iniciatívu. Povedali ste, že to je určitá záruka pre e-learning, ktorá tu má byť. Chcel by som pripomenúť, že väčšina členských štátov má chce po, po, ponúkať širokospektrálny internet a je tu možnosť aj tohto e-learningu a podporovať túto platformu. Ďakujem pekne, pán Grig Martin. A veľmi pekne ďakujem. Ja mám taký jeden podnet možno, že možno, e, viacerí z nás majú s týmto problémy. Nemohli by sme prizvať na ďalšie stretnutie externého experta, ktorý by nám toto lepšie objasnil, pretože naozaj sú tu nejasnosti aj v súvislosti s novými médiami. E, ja si myslím, predsednička, ja si myslím, že týchto grémiách e, sa tu stretávame a možno by nám mohol aj niekto z komisie, kto sa tým intenzívne zaoberá, no, povedať k tomu niečo podrobnejšie, nejakú takú menšiu prednášku, avšak intenzívnejšiu, ako bola dnes. Pani Hannibal? Ďakujem pekne. Čím viacej sa tým zaoberáme, tým sa to zdá komplikovanejšie. Zdá sa mi, že toto pokračuje už e, dlho a má to dlhodobý dosah. Máme tu prakticky žiadnu úlohu a žiadnu príležitosť. E, možno sa mýlim, ale nevyzerá to naozaj veľmi dobre a, a bolo by dobré mať inf- viacej informácií, to by som podporila a možno ešte v tomto kontexte uh, ako mm, sa môžeme, môžeme k tomu pristúpiť z európskej perspektívy a ako tieto veci presadiť, nejakú stratégiu? pretože to vyzerá ako náročná úloha a my musíme mať e, nejakú perspektívu. Kelly. Pán Kelly. Ďakujem pekne. Niečo podobné. Niekto to zhrnul jednou alebo dvomi vetami, aký je náš cieľ, čo dúfame, že dosiahneme na konci celého tohto procesu, aby to, toto nie je príliš komplikované, dúfam. Takže ďakujem pekne. No už to bude trošku ťažké. My sa tu teraz zaoberáme len touto správou eh, výboru ITRE a keď eh, by snáď mohol pán Ivo krátkosti odpovedať na to, čo sa pýtal pán Kel. Um, ehm, um, ehm, ja, uh, hartelijk dank. Ik zou het in het Nederlands willen doen. Uh... Ďakujem pekne. Znovu holandština, pretože je to pre mňa jednoduchšie. aby aj komisia, e, komisia tiež bude musieť odpovedať na niektoré z tých otázok. Ja nie som technik a za posledné týždne som toho veľa čítal, ale je to veľmi technická téma. Najskôr nie je tu nejaké bezprostredné riziko. Globálny internet je úspešný a e, je úspešne riadený, takže tu nie je nejaký naliehavý problém či riziko. Náš úmysel nie je e, zobrať to, túto správu zo súkromných rúk a, a dať ju do rúk vlády. To nie je naše, náš cieľ. A nie je to ani názor e, komisie, hoci máme tu určité obavy. Ale to, že nemáme okamžitý problém, neznamená, že v budúcnosti tiež žiadne problémy nebudú. Mohli by sme byť e, tu zraniteľní. Určite si všetci uvedomujeme, že oznámenie komisie, toto je ten dokument, nie je to veľmi rozsiahle, má to iba 9 strán. A keď si to prečítate, tak e, veľmi dobre pochopíte, čo ICAN e, znamená a e, zistíte, ako sme tu zraniteľní a chápem, že komisia sa sústredila na ICAN a my musíme spolupracovať s výborom ITRE. A keď prečítate si tento dokument, tak pochopíte, eh, prečo je tu séria veľmi dôležitých princípov, súkromie, eh, Google Books, eh, teda kníh na Google, ochrana detí. Toto všetko priamo alebo nepriamo s tým súvisí a Nájdete to v dokumentoch komisie. Ja som hovoril o týchto otázkach, pretože toto je práca tohto výboru, riešiť tieto otázky a, pre, a zapracovať ich do správy výboru ITRE. Nie je to v dokumentoch komisie priamo, ale je to spojené. Aký je konečný cieľ, ste sa pýtali vy, Sean, aké sú naše úmysly. Uh, a vrátim sa tu k návrhu komisárky Redinkovej spred niekoľkých mesiacoch. E, ciele musia byť e, zo strany Európskej únie také, aby sme boli lepšie zastúpení, aby sme mali e, väčšiu váhu v tomto poradnom výbore. Možno, že to nie je až tak veľa, musí to byť multilaterálny prístup, multilaterálne riadenie globálneho uh, internetu. Toto navrhuje pani Redingová, navrhuje túto G12. Budú tu hlavní partnery, samozrejme americkí partnery, Európska únia, Čína, India. Globálna reprezentácia aby všetky tieto princípy, ktoré chceme brániť, aby mm, sa to podporilo. Možno, že by sa to dalo urobiť prostredníctvom nejakej iniciatívy OSN, hoci čo to nemusí byť až taký dobrý nápad, pretože každý by potom chcel byť súčasťou a možno by to nefungovalo, ale mali by sme tu mať možno 12 partnerov a rokovať z USA. Jeden kolega položil otázku o elektronickom vzdelávaní a platformy o podpore e, Európskej komisie. Podľa mňa toto už sa deje. Existujú európske programy zamerané týmto smerom a možno, že komisia by to mohla zodpovedať lepšie. My už podporujeme elektronické vzdelávanie, ale mm, možno sú tu v pozadí nejaké rizika, pokiaľ ide o uznávanie, výmenu kreditov, kvalitu a podobne. Toto podľa mňa musíme zvášiť. A vaša otázka, pani predsednička, o viacjazyčnosti a um, iných abecedách, ako je latinka. Komisia, prosím, opravte ma, ak sa milím, ale začiatkom novembra bola podpísaná táto dohoda že ICAN bude otvorený všetkým eh, abecedám, vrátane cyriliky, arabskej, čínskej abecedy. Podľa mňa eh, sú tu všetky iné, ako je latinská dohoda, ale nie je to písomná eh, dohoda, je tu len záväzok urobiť to v praxi. Ako povedal zástupca komisie, my toto chceme rozšíriť na Áziu a Afriku a to bude trvať dlho, kým to bude operatívne. To je všetko, čo môžem k tomu povedať, ale som si istý, že zastupca komisie sa k tomu bude chcieť vrátiť. Pán Dým, môžem sa ešte raz obrátiť na vás, aby ste nám zodpovedali na nezodpovedané otázky. A pre mňa ešte vyvstáva otázka aj toho, čo pani Redingová navrhla, čo teraz bude možno riešiť pani Kres, ale či my ako EU uzatvoríme dohodu s ikonom, tak ako Američania s ikonom, alebo také niečo podobné. Takže nech sa páči, pán D. Um, thank you. Um... Ďakujem pekne. E, nechcel by som ani náhodou hovoriť mene mojej komisárky, ale keď sa pred rokom vyjadrila pani Redingová na túto tému, tak chcela vyprovokovať nejakú medzinárodnú diskusiu na túto tému Ehm, boli tu e, obavy, e, že by e, to išlo smerom k nejakej novej dohode bez zaujímavania verejnosti. Myslím si, že to bolo celkom úspešné. A pokiaľ ide o novú dohodu medzi ICANom a USA, tento má, obsahuje určité prvky G12, ale neviem teda presne, ako to vyzerá. Pokiaľ ide o tie revizné panely, ak ich budú implementovať takým spôsobom, že tam budú vlády e, e, reprezentované podľa nejakého geografického kľúča a užívateľov internetu, tak by to mohlo byť riešenie e, smerom k, k, viacer, k rozšíreniu riadenia, ale ešte stále ICANN zostáva súkromnou organizáciou. A tá história hľadania multilaterálnych riešení bola problematická a e, pokiaľ ide o roky 2003 a 2005, e, táto otázka e, sa vtedy stala naozaj veľmi horúcou a bola predmetom mnohých diskusí a mnohých šetrení a mnohí si želali, aby internet fungoval bez zainvolovania vlád a tí, ktorí majú pocit, aby tam vlády boli viac zainvolvané a zabezpečili viac teda cieľov e, týkajúcich sa verejnej správy, tak e, ITU, e, Medzinárodná telekomunikačná únia a ešte ďalšia organizácia sa spomenuli ako možné náhrady ICANu, ktoré by mohli prebrať niektoré z Um, od otázok kenu, ktoré e, riadi, ale toto sa stretlo s mnohými negatívnymi reakciami zo strany e, e, silne rozvinutých krajín. Mnohé z nich teda pochádzali aj z EÚ, mali silné námietky. A potom je tu ešte ďalšia otázka, ako zabezpečíte tento multilateralizmus, teda multilaterálnu vládu medzi, um, dohodu medzi vládami, ktorá by bola naozaj skutočne uh, Um, inkluzívna a zabezpečovala, aby každá vláda na svete mohla uh, si hájiť svoje uh, záujmy na internete bez toho, aby teda za tým bol ICANN. Uh, a takže táto otázka to stále ešte ostáva vysí vo vzduchu a pokiaľ nebudeme mať na ňu odpoveď, tak tento problém nevyriešime. A to je argument, ktorý som si vypočul. Ak nemôžete povedať, aký model chcete navrhnúť, tak by ste toto nemali nadhadzovať ako problém. Eh, ja, čo hovorím, je, že je to multilaterálny proces a preto musíme sa eh, za takýto eh, cieľ zasadzovať, musíme diskutovať s multilaterálnymi partnermi, aby sme hľadali riešenia, musíme o tom diskutovať preto, aby tu ostal takýto tlak, aby sa tento problém jednoducho nestratil a každý si nemyslel, že je v poriadku že každá vláda bude unilaterálne vykonávať kontrolu. Takže toto je relevantná otázka a odpovede e, však už nie sú také e, jednoznačné. Pozícia, ktorú doteraz zaujímala komisia, je, že by sme nemali prestať o tomto diskutovať. Je veľmi dôležité, aby sme s medzinárodnými partnermi túto otázku stále rozvíjali. A ešte jedna vec, e, je, mali by sme sa snažiť nájsť nejaký európsky konsenzus na túto tému, pretože v minulosti, keď sme mali medzinárodné diskusie, tak bolo zrejme, že tam nebol jasný konsenzus medzi členskými štátmi EÚ a to um, nás niekedy trochu obmedzuje, keď diskutujeme s medzinárodnými partnermi. Takže ten ďalší bod e, stručne. E, vy ste spomenuli možnosť registrovať domenové názvy tým, e, že by sa nepoužívala latinka, takže písmenami ne, nepochádzajúcimi z latinky. EÚ e, patrí k tzv. top-level domenám. Ostat, to ostatné naľavo od bodky, e, tam je možné používať iné e, písmena než latinka už viac než rok, takže už sa toto začína na medzinárodnej pôde. Ale prečo bolo dôležité to oznámenie ICANu a prečo ho vítame je, že začínajú dostávať aplikácie zo strany krajín, ktoré chcú uh, aby sa tá druhá časť, napríklad bodka CN, e, čo CN znamená teda akože e, Čínu, ale CN e, to je latinka a Čína by teda chcela zaviesť top level domeny vo svojej jej vlastnej ABCD a chcela by pod tým bol teda prepis a mm, takisto, aby to mohlo byť všetko v hinčine, všetko v arabčine a podobne. Takže viete si predstaviť, ako toto je dôležité pre väčšinu používateľov internetu e, na svete, ktorí e, nie sú zvyknutí na používanie latinky. Takže toto je naozaj veľmi významný vývoj na internete, ktorému sa každý teší. Ďakujem. OK. Diese... Dobre. Toto bola veľmi dôležitá diskusia. Z časti bola metúca, z časti objasňujúca, ale myslím si, že spoločne s Ivom na tomto dokumente ešte budeme intenzívne pracovať. Pozrieme sa aj na to, ako prebiehajú práce vo výbore ITRE. Bude veľmi dôležité a zaujímavé vedieť, či kolegovia vo výbore ITRE vidia tie isté problémy ako my. Teda oni skôr z tej technickej stránky a my z tej kultúrnej. Takže toľko eh, k tomu. 26. januára pán Belet predstaví svoj návrh a potom 23. februára o tom budeme hlasovať. Ivo, veľmi pekne ďakujem a želám ti veľa zábavy s princeznou a my sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Ha, teraz ide, teraz ide k princeznej, ako som už predtým povedala, keď ste tu všetci neboli. Takže sedmička, bod 7 dnešného programu. Je medzi nami pán Richard Dogerty, ktorý nám predniesie štúdiu na tému budúce smerovanie politiky mládeže. Takže pán Doherty, nech sa vám páči. My apologies. Uh, Dobré ráno vám všetkým. Ďakujem, pani predsednička. Dostali ste túto prezentáciu v papierovej forme. Malo by to byť aj na obrazovkách, takže začnem. Krátky úvod z mojej strany je to na požiadavku parlamentu eh, urobiť krátku analýzu o stave európskej politiky mládeže v dnešnej dobe. Je to naozaj veľmi vhodná téma v tomto čase. Predovšetkým rada minulý piatok eh, prijala posledné uznesenie a sériu krokov, ktoré pokračujú už niekoľko rokov a posledný krok sa týka toho posledného piatku. No a po druhé, Všetci vedia, že Lisabonská zmluva dnes vstupuje do platnosti a to je tiež vážne, má to vážny dopad na túto tému. Budeme hovoriť o dvoch, o oboch e, týchto aspektoch v našej krátkej prezentácii. Navrhujem e, krátke vysvetlenie pozadia a potom budeme hovoriť o troch hlavných pilieroch, ak dovolíte, politiky mládeže v Európskej únii. Všetky tieto tri piliere sú koncepty mainstreamingu, je to prierezový prístup, témy, ktorá sa týka mladých ľudí, e, ktorí sú samozrejme ovplyvnení mnohými oblastiami politiky. Druhý pilier je otvorená metóda koordinácie. To je nástroj, e, ktorým Únia sa rozhodla, že bude riešiť politiku mládeže vzhľadom na nedostatok formálnych kompetencií v zmluve pre Úniu ako takú, aby mohla e, politiku mládeže riadiť. A tretí pilier sa týka štruktúrálneho dialógu, čo je proces, e, kde nie len verejné orgány, ale tiež e, mladí ľudia a ich organizácie sú súčasťou štrukturovaným spôsobom rozvoja a diskusie o politike. E, tiež budeme hovoriť stručne o výskume, ktorý e, je súčasťou rozvoja politiky v tejto oblasti a tiež niekoľko slov k Lisabonskej zmluve, čo prináša z perspektívy mládeže. Pokiaľ ide o to pozadie, Povedal, hovoril som o, piatkovom uznesení rady, to je posledný krok. E, výsledok niekoľkých, e, niekoľkoročnej práce za posledných 20 rokov bol, pred 20 rokmi bol prijatý prvý krok, keď komisia prijala a rada, komisia navrhla a rada prijala e, hlavný alebo zásadný program pre mládež, mládež pre Európu Odvtedy došlo k politickým krokom, ktoré kulminovali do posledného uznesenie, e, ktoré vytvára rámec pre ďalších 9 rokov. Hovoril som o troch pilieroch, otvorená metóda koordinácie, e, Európsky pakt mládeže, prijatý pred niekoľkými rokmi, e, vytvára prvé kroky a privádza politiku mládeže bližšie ku všeobecnej politike únie, hlavne teda v tom čase sa prepájali ciele politiky mládeže s širšími cieľmi, ktoré obsahuje Lisabonská stratégia. Európsky pakt mládeže e, preto vytvoril rámec e, v strede desaťročia a snažila sa tu zreálniť práca mainstreamingovaním e, obav alebo rizik v oblasti mládeže, generálne riaditeľstvo na úrovni komisie a ostatné ministerstva na národnej úrovni boli tohto súčasťou. Európske programy na podporu mládeže boli e, zásadnou súčasťou príspevku e, spoločenstva do tejto oblasti a keď o nich hovoríme, musíme si tiež všimnúť posledný bod spolupráca s Radou Európy. Rada Európy Eh, je aktívna v politike mládeže oveľa dlhšie ako Európska únia a vytvorila viaceré programy, vlastne od vojny úzko spolupracuje s mládežnickými organizáciami eh, v členských krajinách Rady Európy, keď eh, pred 20 rokmi vstúpilo do toho Európske spoločenstvo. Samozrejme, tu boli tým pádom oveľa väčšie finančné zdroje a tieto európske programy sa počas rokov vyvíjali v tomto kontexte, čo viedlo eh, k súčasnému programu Mládež akcií. Je tu rozpočet skoro 900 miliónov eur na 7-ročné obdobie, takže z ničoho pred 20 rokmi sa spoločenstvo dostalo Eh, k takýmto rozpočtom. Viac ako 100 miliónov eur sa vynakladá ročne na mládežnické programy a spolupracuje s Radou Európy. Tu je špecifická práca, spolupráca sa týka hlavne vzdelávania, vzdelávania mladých um, a vzdelávanie smerom k podpore záležitosti mládeže a takisto je tu aj výskum. Pokiaľ ide o legislatívny rámec, Hovoril som o uznesení, e, ktoré bolo prijaté v piatok, uznesenie rády. Je to reakcia na oznámenie komisie zo začiatku roka, kde sa združili všetky prvky a toto oznámenie e, pod, mm, bolo doplnené veľmi užitočnými správami, ktoré urobila komisia e, v súvislosti so stavom veci, ktorých mladí ľudia čelia, pokrok, ktorý sa dosiahol otvorenej metóde koordinácia v implementácii Paktu mládeže až doteraz. Nové uznesenie akceptuje a vytvára 9-ročnú stratégiu, ako to navrhuje komisia. Táto 9-ročná stratégia sa bude týkať série troch cyklov v trojročných obdobiach e, a potom jednotlivé predsedníctva rady e, budú e, integrovať e, a snažiť sa o koherentnejšiu politiku a o koherentnejší výsledok. E, druhá, druhý zásadný bod z legislatívneho pohľadu je Lisabonská zmluva. Samozrejme, nie len, e, že tu dáva explicitné kompetencie koordinácii spoločenstva v oblasti mládeže. Únia nie je kompetentná, aby viedla politiku mládeže, ale formálne je teraz kompetentná preto, aby koordinovala a podporovala kroky členských krajín. E, druhá dimenzia spojená s touto oblasťou v Lisabonskej zmluve je celý koncept verejnej účasti alebo občianskej účasti, kde zmluva zavezuje Úniu k tomu, aby urobila maximum preto, aby sa podporila občianská účasť ľudí v demokratických spoločnostiach. Špeciálne sa tu zmienil, je tu zmienka o mládeži, stupeň e, zaangažovania mladých ľudí vo verejnom živote je um, predmetom rizika v mnohých častiach únie a preto zmluva uznáva e, toto a bolo bude zaujímavé vidieť, aké opatrenia sa príjmú ako výsledok e, tejto novej zmluvy. A po tretie, zmluva zahrania aj chartu, chartu základných práv mladých ľudí, mladí ľudia a deti majú tu špeciálny štatút ochrany, ďalšie prvky, ktoré sú spojené napríklad so športom a inými oblastiami, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí. Tretí bod e, a záverečný bod e, na, tomto, e, na tejto priesvitky je úloha a príležitosť pre Európsky parlament. Myslím, že táto štúdia bola od začiatku Eh, urobená, naplánovaná na 5 rokov, aby parlament sa vedel orientovať v tejto politike mládeže. A so vstupom do platnosti Lisabonu a novou, novým uznesením rady táto diskusia um, určite je načasovaná veľmi dobre. Teraz sa pozrieme trošku na každú z týchto eh, oblastí činností, ktoré spadajú do tejto širokej oblasti mládež, politiky mládeže. Uh, Oblasti, ktoré sú také najrozsiahlejšie, sú cezhraničné alebo také prierezové cez všetky sektory. Sú tu obavy mladých, ktoré sa berú do úvahy prierežovo vo všetkých sektoroch a ukazuje, vidíme tu 8 oblastí e, politiky, kde e, tento prierezový e, prístup sa mm, zvolí. Predstava je taká, že E, politika pre vzdelávanie, e, generálne riaditeľstvo pre politiku a vzdelávanie spolupracuje s ostatnými generálnymi riaditeľstvami a prostredníctvom tohto procesu e, takisto sú do, do toho zaangažované aj národné vlády. Má sa zabezpečiť to, aby záujmy mládeže boli vzané do úvahy. Tento koncept mainstreamingu je spoločným prístupom, ktorý sme identifikovali vo viacerých oblastiach, ako napríklad e, rodová rovnosť. Keď sa pozeráme teda na túto oblasť, tak odporúčali by sme, alebo je kľúčové, aby tu boli jasné priority. Máme 8 veľmi e, dôležitých oblastí politiky a je veľmi ťažké dosiahnuť skutočný vplyv na všetky tieto oblasti, keď e, vychádzame z pozície, že sa snažíme e, podporovať záujmy mládeže a mali by sme sa teda venovať určitým tej vybranej sérii priorít politické záväzky musia byť zabezpečené tí, ktorí sú na tých vedúcich pozíciách eh, v určitých politických oblasti, napríklad zamestnanosť mládeže, tak eh, eh, vedúci predstavitelia v tejto oblasti by sa mali sústrediť na spoluprácu s Generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, s ministerstvami práce na národnej úrovni, aby sa zabezpečil skutočný politický záväzok tých, ktorí sú lídrami v týchto oblastiach. No a samozrejme, obavy mladých ľudí e, sa nekončia e, v týchto 8 oblastiach a preto je dobrá kontrola dopadov na mládež politiky ako takej aj mimo týchto 8 oblastí. Otvorená metóda koordinácie to je nástroj, ktorým členské krajiny spolupracujú prostredníctvom oddelení, ktoré sú zodpovedné za otázky mládeže. E, vzhľadom na obmedzené e, právne kompetencie, ktoré Únia má, toto je primeraný spôsob práce, týka sa mm, to mnohých konzultácií medzi členskými krajinami, zdieľanie skúseností, e, vytváranie spoločných cieľov tam, kde je to možné, na to, aby sa dosiahli ciele v novom uznesení vidíme, že táto situácia z pohľadu záväzkov a implementácie všetkých členských krajín, všetkých záväzkov, eh, ktoré sa prijali, je komplexná a preto sa tu musia identifikovať rozličné zdroje, rozličná úroveň rozvoja. V tejto oblasti musíme sa sústrediť na konkrétne ciele, špecifikovať ich a prostredníctvom E, niečoho, čo je obsiahnuté e, v rade a v komisii prostredníctvom e, kolegiálneho vymieňania si skúseností, urobiť to, aby tí, ktorí nemajú prístup k zdrojom, aby sa k ním dostali takýmto spôsobom. Ak sa máme zúčastňovať tiež práce na rodovej rovnosti, mali by to byť jasné ukazovatele, merateľné z toho pohľadu dosiahnutých výsledkov a e, v tejto etape tento proces otvorenej koordinácie prebieha už 10 rokov, čiže tu nemusí byť e, nejaké sofistikované meranie, ale navrhujeme, aby tieto ukazovatele sa zaviedli teraz, aby tu bola určitá merateľnosť v záväzkoch členských krajín v tomto procese. E, tretia časť procesu zdieľania medzi členskými krajinami je štrukturovaný dialog. Toto zahrania konzultácie e, s mladými ľuďmi, z ich pohľadu, ich názoru na e, politiku. Tuto, tu sú veľké rozdiely v členských krajinách Niektoré krajiny majú dlhoročné tradície, inštitucionalizovaný dialog medzi mládežníckými organizáciami, národnými mládežníckými radami a inými orgánmi a vládou ktorá je zodpovedná za politiku mládeže. Iné krajiny mm, majú oveľa menej rozvinutý proces. Štrukturovaný dialog je významný z toho pohľadu, že všetky krajiny sa zaviazali, že urobia maximum a presadia tento princíp. Je tu množstvo špecifických odporúčaní pre túto oblasť našej strany zdroje, nie na strane vlády, ale možno mládežnícke organizácie, musia, mm, aby to malo význam, eh, vybrať priority, kde budú prebiehať skutočné konzultácie a kde záujmy mladých budú priamo súčasťou diskusie. Po druhé, silný princíp preto, aby tí, ktorí sú najmenej e, zvýhodnení, ktorí majú najmenej príležitostí, aby, mali š, aby sa im venovala špecifická pozornosť. E, znovu, toto je skutočná výzva pre politikov, ale dosiahol sa významný pokrok e, v priebehu rokov a všetky dôvody hovoria, že toto musíme posilniť je tu potrebný kreatívny prístup, e, ale takisto sú tu rozdiely v jednotlivých členských krajinách. Preto, aby to malo naozaj význam, je potrebné mať dialog nielen s tými, ktorí sú možno v hlavných mestách majú reprezentatívnu úlohu, ale aj vytvárať a rozvíjať lokálnu dimenziu, aby tu bol pohyb smerom z dola nahor. Hodnota e, národných príspevku národných parlamentov aj Európskeho parlamentu v tomto procese má význam. Nie je formálna, formálne zahrnutie parlamentov, ale, a je to úplne legitímne, preto, aby tu boli paralelné dialógy s mladými ľuďmi zo strany parlamentov. E, výskum tu zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Podpora mladých ľudí efektívne e, nemôže prebiehať, ak nechápeme celkom sociálno-ekonomickú situáciu priamo e, v reále, tak povediac. A tu sú správy e, komisie, správa o mládeže, kde je aktualizovaný prehľad sociálno-ekonomického postavenia mladých ľudí v členských krajinách. Táto správa čiastočne vychádza z prebiehajúceho výskumu spolu s Radou Európy. To je veľmi dôležitá dimenzia tejto práce, ale ešte stále, myslím, že to je potrebné povedať, obsah a stav výskumu v oblasti mládeže e, je rôzny, pokiaľ ide o kvalitu údajov v jednotlivých členských krajinách. Tu hovoríme, že je potrebné e, zlepšiť šírenie informácií, e, jasnejšie, eh, aké druhy informácií eh, sa musia šíriť. To isté sa týka aj sveta vzdelávania, eh, ktorý sa venuje tejto oblasti mnoho rokov. Je tu potrebný rozvoj vzdelávania a teraz sú tu dobré systémy, sú to kľúčové ukazovatele a dáta, ktoré sa kontrolujú. To isté by sa malo týkať mládeže a takýmto spôsobom národné členské krajiny a ich dimenzia by mohla byť štandardizovaná. Preto, aby sme podporili tento proces na úrovni členských krajín, e, e, myslíme si, že je tu potrebná väčšia podpora spoločenstva, tých 900 miliónov pre program Mládež v akcii, e, na to netreba zabúdať, čiže prostriedky musia byť disponibilné na zlepšenie výskumu. No a posledný zásadný bod sa týka Lisabonskej zmluvy. Hovoril som to na začiatku, tento koncept účasti musí byť silnejší, e, to sa odraža v novej zmluve. Účasť mladých je špecifickou výzvou. No a myslím si, že politici ešte stále hľadajú nejaký zázračný vzorec, ale pravdepodobne ani tento neexistuje. Ehm, fakt, že toto je teraz formálne zakotvené zmluve, dáva príležitosť, je tu zodpovednosť pokračovať eh, v hľadaní riešení a podporovať tento, eh, tento zásadný koncept. Pokiaľ ide o chartu základných práv, tu sú špecifické zmienky o právach detí, zákaz detskej práce, ochrana mladých ľudí v práci. Toto veľmi vítame posilňuje to profil eh, mladých ľudí v komunitárnej legislatíve. No a na záver je tu eh, nový prvok vo vytváraní eh, dobrovoľných orgánov pre humanitárnu pomoc. Veľmi veľa mladých ľudí chce byť súčasťou dobrovoľnej práce E, tu je komunitárna dimenzia, aby sa podporili existujúce činnosti, ktoré už sú tu a boli tu v minulosti napríklad, ako napríklad e, program dobrovoľnej práce. No a ešte na záver e, rozšírenie európskej kompetencie na šport. To je spomenuté zmluve. Zvláštna pozornosť mladých ľudí vzhľadom na hodnoty športu a význam športu pre vzdelávanie a rozvoj v sociálnom procese. To všetko sú dobré veci, ale ako som povedal, zmluva je platná menej ako 12 hodín, takže to treba ešte e, rozpracovať. No a na záver, e, aby sme dosiahli skutočný pokrok e, na následovných 9 rokov, potrebujeme skutočný politický záväzok ze strany politikov, len prijatie e, uznesenia nestačí vzhľadom na ambíciu ovplyvniť mainstreamové politiky. Po druhé, vyzývame k vytvoreniu zásadných priorít v pracovných oblastiach, aby sa zabezpečilo to, že s obmedzenými zdrojmi dosiahneme skutočný pokrok. Po tretie, silný tlak na členské krajiny, preto, aby dodržiavali e, svoje e, záväzky, svoje prísľuby. Tri piliere musia byť toho súčasťou a výsledky musia byť merateľné a e, celá oblasť komunikácie, toto musí byť životaschopné, mladí ľudia tým musia byť musia byť dotknutí a v budúcnosti teda chceme a zameriavame sa na skutočný pokrok. Ďakujem pekne.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 by si mali vypracovať vhodné e, politické stratégie v tejto oblasti. V Maďarsku sme do roku 2000 e, sme prijali takúto stratégiu do roku, po rok 2018. Mal som dojem, že táto e, stratégia, že ju vypracovali politici a nie staré mamy, starí otcovia, rodiny príslušníci e, mládeže. Je dôležité, aby sa mládež zúčastňovala e, verejného života, aby išla voliť a podobne. Pokiaľ ide o týchto 8 rámcových e, programov, pokiaľ ide o samostatnosť, účasť, súhlasím s nimi, je to dôležité, ale vymysleli to politici. Ja by som tu rád videl stratégiu, ktorá ukazuje, že mládež zažíva krízu a nevidel som tu nikde ani raz slovičko rodina. A mládež, to sú tí, ktorí e, vytvárajú rodinu, rodiny, ktorí e, preberajú zodpovednosť za trvalú udržateľnosť e, spoločnosti. Z tohto vodu by som naozaj vítal, keby som tu videl nejaký program pre rodiny, pretože rodiny sú najdôležitejšou zložkou spoločnosti, kde vidím krízu ja mám 40-ročné e, e, a 30-ročné deti a mám 5-ročné e, a 10-ročné vnúča. Takže viem, takými témami sa zaoberá mládež a viem, že teda máme veľké deficity v morálnej oblasti, ale aj v oblasti viery. A túto oblasť, e, toto slovičko e, e, zdôrazňujem. Takže telo a duša, táto harmónia je veľmi dôležitá pre mládež. A tieto podklady sa tým vôbec nezaoberajú. Mm, morálna a etická výchova mládeže je veľmi dôležitá. A z tohto dôvodu si myslím, že Mládež sa preto e, venuje mnohým veciam, ale je našou e, úlohou, našou zodpovednosťou, aby sme sa e, snažili ich aj týmto smerom nasmerovať. Takže pre zberanie zodpovednosti za ostatných a podobne angažovanie sa za ochranu životného prostredia, to je veľmi dôležitá otázka. Ochrana životného prostredia napríklad ako slovo sa tu nespomína v týchto podkladoch trvalo udržateľný rozvoj sa spomína raz. A napriek tomu ja by e, som si tu želal viac e, dôrazu na solidaritu, e, morálku, rodinu. To sú dôležité hodnoty. To, čo sa spomína v týchto dokumentoch, je dôležité, ale v každom prípade som toho názoru, že tri predsedníctva, ktorá tu spomínajú, účasť na živote spoločnosti, toto zdôraznili, dôležitá je aj zamestnanosť, ale ja som si istý, že je veľmi dôležité, aby tak dlho, ako budeme vypracovať tieto politiky, aby sme sa zaoberali aj otázkami sveta názoru, mládeže, Eh, etiky, morálky, otázkami eh, rodiny, pretože rodiny sú najdôležitejšou zložkou eh, spoločnosti a tu vidím deficit tohto dokumentu. Spravedlňujem sa, že som tak dlho sa vyjadroval. Nie, nebolo to príliš dlho, ale myslím si, že chceme toho priveľa od človeka, ktorý vypracoval nejakú štúdiu, ty hovoril o inštitúciách, ja diskutoval s inštitúciami a obsahy musíme už k tomuto dať my. E, preto by som sa chcel, e, by som chcela ochrániť a zasadiť sa za neho a e, pozbudiť nás, aby sme viac pracovali na tej obsahovej stránke. Pán Fises. Eh, <clears throat> Fises. Gracias, gracias, presidenta. <clears throat> Estoy de acuerdo que es muy difícil, ¿no? Ďakujem, pani predsednička, súhlasím s tým, že je veľmi obťažné Eh, aby nám eh, len tak ľahko kolega predostrel riešenie tak obťažného problému. Myslím si, že by sme mali eh, analyzovať kompetencie, ktoré v Európe naozaj v tejto oblasti máme. Či už ide o mládež alebo o šport. Predovšetkým po tom, čo Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Pretože mnoho štátov, napríklad Španielsko, šport a e, mládež neušetruje na národnej úrovni, ale um, na regionálnej. Myslím si, že tu by treba mali to niečo podobné. Koordinácia je však uh, veľmi dôležitá. Mali by sme si tu stanoviť konkrétnejšie ciele. Na, no rád by som navrhol, taký cieľ, ktorý je možno trošku subjektívny. Naša predsednička eh, hovorila o duše, duši eh, Európy, aby všetci Európania, mladí Európania cítili, že sú naozaj Európanmi, že majú veľa spoločného. Ja si myslím, že to by bolo naozaj dôležité. Mali by sme sa eh, pokúsiť vytvoriť niečo takéto, takýto pojem Európy a spoločných veci, ktoré ako Európania navzájom zdieľame. A tá otázka konkrétnych návrhov, či už v oblasti zamestnanosti, pretože to v súčasnosti je pre mladých veľký problém, alebo aj bývania, to je tiež zložitá otázka, pretože čím dlhšie žijú mladí u svojich rodičov, čoraz dlhšie žijú mladí e, u svojich rodičov a majú problémy o sa. Takže mali by sme si preštudovať konkrétne návrhy v tejto oblasti. Ale aj v oblasti športu viem, že to už nie je obsahom tejto štúdie, ale možno je to cieľom komisie. E, mohla by sa zaoberať tým, aké kompetencie v tejto oblasti máme, robiť menej veci, ale konkrétnejšie veci, nie o tom iba pekne rozprávať. Ďakujem pekne. My sme teda e, e, akceptovali výsledky tejto štúdie a teraz by sme mali diskutovať o jej obsahu. A teraz by som sa rada venovala bodu aj 8, pretože e, v bode 8 ide o stratégiu EÚ pre mládež, investovanie a posunenie postavenia mládeže a kolega Papa Nikolau je spravodajcom v tejto oblasti. Um, takže dávam teraz slovo k obom, k vašej predstave aj teda k uh, stratégií a potom ešte mám dvoch rečníkov na zozname. Súhlasíte s takýmto postupom, kolegovia? Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ehm, chcel som povedať toto isté. Myslím si, že tá e, skutočnosť, e, že e, k nám pán Dovety prišiel a objasňuje nám štúdiu, nám môže pomôcť na to, aby sme našu prácu e, mohli dobre implementovať. E, v tejto súvislosti by sme si v prvom rade mali položiť otázku, na akej úrovni napríklad tu v parlamente môžeme pomôcť mladým ľuďom. A preto by som chcel e, vás podnetiť, aby sme na európskej e, úrovni Eh, naozaj diskutovali o tých nadnesených otázkach. V prvom rade ďakujem pánovi Tohertimu. Myslím si, že naozaj tie najdôležitejšie veci spomenul. Nemám už vlastne k tomu veľa čo dodať. Eh, bola eh, tu dobrá spolupráca z mojej strany aj s komisiou, aj s radom pri mojej práci. Za to by som sa chcel poďakovať obom stranám mládežnícke organizácie, s nimi som tiež dobre spolupracoval, aj s tieňovými spravodajcami. A teraz už prejdem k môjmu príspevku k téme. Od materskej zmluvy eh, je to v EU tak, že mládežnícka politika Eh, sa definuje na rôznych úrovniach. Pán Doherty eh, poukazuje na eh, Bielu knihu z roku 2001, od roku 2005 tu máme potom Európsky pakt pre mládež a minulý piatok ministr, Rada ministrov kultúry privítala dokument komisie, ktorý sa zaoberá témami mládeže ale myslím si, že tie obsahy sa za celé tie roky veľmi nezmenili. Máme tu rôzne iniciatívy rôznych, ehm, na rôznych inštanciách EÚ. A myslím si, že to, ako si stanovujeme ťažiska, priority, e, to súvisí s tým, čo povedal pán Schmidt. To, čo teda musíme urobiť pre mládež, nie je nutne to, čo e, vlastne chceme e, robiť v týchto podkladoch a to, čo teda v budúcnosti treba vykonať. Európa starne čoraz viac, na to by sme nemali zabúdať. A ak chceme mať lepšiu Európu, tak e, sa musíme sústrediť na Európu. A preto toto všetko prichádza v správnom čase. Táto štúdia a e, má veľký význam pre budúcnosť. Pán Doherty odkazoval na jednotlivé tematické body e, oznámenia komisie v rámci rozhovorov, ktoré som viedol ja. A ja som sa do hĺbky zaoberal touto témou. by sme mali zabezpečiť, e, že nielen v oblasti mládeže e, budeme postupovať rozumne, ale aj v oblasti životného prostredia. Sme tesne pred Kodaňou. A samozrejme potrebujeme ciele, musíme byť konkrétni a mm, musíme teda e, mať jasný cieľ pred sebou na to, aby sme e, dosielili jasné výsledky. Subsidiarita je dôležitá záležitosť a pokiaľ ide o kompetencie. E, tu sa niečo mení, ale mnohé zostáva aj rovnaké. Ale dôležité je, aby e, sme e, teda spolupracovali a členským štátom potom dali do rúk nástroj, ktorý aj môžu implementovať. Ak to, čo robíme, členské štáty neabsorbujú a nezrealizujú a nedajú si ťažisko na tie dôležité e, e, veci, tak e, to ani nebude mať nejaký veľký výsledok. Komisia spomenula viacero tém, ktorými sa zaoberá v tejto oblasti um, sa realizujú viaceré kroky, napríklad v oblasti vzdelávania. Ide o rôzne iné formy vzdelávania. A v súvislosti so štatistikami chcem ešte niečo povedať. Pokiaľ ide o správu e, z roku 2009, dôležitá je dobrovoľnícká e, práca, e, účasť mládeže. To sú dôležité témy pre mládež a samozrejme aj zamestnanosť. A životné prostredie samozrejme je dôležitou témou. Ale toto všetko sa vzťahuje na celý svet samozrejme. Tu jednotlivý členský štát nemôže prijať iba kroky na svojej vlastnej úrovni na to, aby výsledky boli primerané. Takže čo môžeme urobiť my? Máme tu otvorenú metódu koordinácie, OMK a musíme v prvom rade chápať, čo to znamená. A touto metodou e, musíme sa snažiť docieliť niečo konkrétne. E, a tu má rozhodujúcu úlohu Rada, Komisia a Parlament. A cieľ by to mal byť následovný. V prvom rade by sme mali pochopiť, že v eh, každej krajine máme odlišné štruktúry a eh, príjmame eh, odlišnú politiku mládeže. A všetko by sme teda e, mali nejako združiť, skoordinovať, byť v kontakte s jednotlivými e, orgánmi a inštanciami, ako sa už spomenulo. A mali by sme sa snažiť v príslušných e, zhrňujúcich materiáloch vložiť členským štátom do rúk príslušné materiály, aby to mohli využiť a aby bolo jasné, že ak toto členský štát e, implementuje, tak to prinesie konkrétne výsledky. S komisiou som diskutoval pred dvomi týždňami a musím jej poďakovať v tejto súvislosti, lebo tam um, mi e, ľudia povedali, že je veľmi dôležité, aby organizácie a miesta, ktoré majú veľmi veľa informácií e, u seba, aby sa s tým niečo robilo. A ja som s tým musel súhlasiť. Nejde o to, aby sme mali nejaký konkrétny e, prístup. Potrebujeme viac politiky. A tie kontakty, ktoré máme so spoločnosťou, e, by sme mohli využiť na to, aby sa potom tieto jednotlivé kroky implementovali v skutočnosti. To je to rozhodujúce. My sme jediný um, uh, ľudom zvolený orgán a my musíme uh, byť uh, tí, ktorí povedia tým príslušným v našich spoločnostiach, toto musíte implementovať alebo ako to funguje. Nejde o to, aby sme nejaké nádherné štúdie vypracovávali, úžasné politiky. O to nejde ani v iných oblastiach, napríklad eh, životné prostredie, doprava, eh, vzdelávanie, všetky možné témy, mm, do nich to zasahuje. Takže mali by sme sa naozaj zaujímať o mládež, integrovať ju, eh, implementovať príslušné konkrétne veci. A nejde tu ani o vytváranie stále nových iniciatív. Mali by sme sa snažiť e, implementovať niečo a e, pozerať sa na to, aké úspechy e, to má. Keď si čítam tieto štúdie, všetko je to vynikajúce, znie to dobré, ale tí, ktorí sa na tých programoch nesúčastňujú, chápu to aj tí, chápu aj tí, čo, aký, všet, aký zmysel to všetko má a chápu aj oni, že my sa snažíme pomáhať a uh, objasniť, e, že čím viac ľudí, čím viac mládeže sa zapojí, tým väčší úspech to bude. Snažil som sa nájsť nejaké prvky. E, je veľa vecí, ktoré sú užitočné. Chcel by som e, poukázať ešte na tri prvky, aby som ozrejmil, že naozaj je potrebné pracovať konkrétnejšie aby členským štátom došlo, že sú tu problémy. Potrebujeme ukazovatele aj pre tieto e, ťažiskové body v štúdii. Z roku 2009 je spomenuté, že mládež v EÚ e, opúšťa e, školu predčasne a týka sa to teda až 5, 15 mládeže a potom 18 mladí ľudia, ktorí hovoria, že sa chcú angažovať v politike, tých je iba 6 a to sú tí ľudia, ktorí sú ochotní robiť to, čo tu robíme napríklad my teraz. Tých je veľmi málo, iba 6 e, z nich e, chcú byť politicky činní. Ja vás tu samozrejme teraz nechcem nudiť. Ale z roku 2006 máme e, čísla ako 32 detí vyrasta mimo stabilných vzťahov a rodín. To sú tiež prvky, ktoré treba zohľadniť. 80 mladých eh, pravidelne konzumuje alkohol a veľký počet z nich eh, sa často opíja. Um, rok 2004 Eh, hovorí o tom, že mládež eh, veľmi často používa internet. Takže to eh, sú určité konkrétne body, ktoré som vyňal z tejto správy, aby som vám tak trochu ukázal, ako sa veci majú. O mnohých témach sme hovorili s kolegami o e, integrácii, o pristahovalcoch, pochádzajúcich z radoch mládeže. Hovorili sme o tom, že je potrebné podčiarkovať, zdôrazňovať európsku myšlienku, e, e, viac ju zdôrazňovať na školách, aby mladí ľudia boli oboznámenejší s tým, čo tu robíme. Keď sa diskutuje o tom, teda o účasti mládeže a podobne. To je všetko veľmi e, teoretické. Keď nahlas hovoríme, a ja sa e, tu zaoperám otázkou mládeže a samozrejme e, si rád vypočujem aj to, čo hovoria členské štáty, tak tu sa ukazuje, že e, členské štáty tiež e, Eh, sa zoznamujú s týmito číslami, ktoré som vám práve teraz spomenul. To je niečo konkrétne a preto treba okamžite prijať opatrenia. Je jasné, že eh, v prípade mládeže by sme mali čo najrychlejšie začať konať a to sa vám snažím teda aj um, um, povedať. A môžem teraz povedať kolegom, že návrh správy um, budete mať eh, zakrátko k dispozícii, aby ste sa eh, nemohli zaoberať. A na záver už len nasledovné. Nede o to, aby sme mladým ľuďom eh, predložili hotové riešenia. Musíme vytvoriť príslušné štruktúry, zabezpečiť, aby tu boli vhodné podmienky na to, aby mladí ľudia sami Eh, dostali eh, teda, eh, aby bolo posilnené ich postavenie, aby sa v živote dostali ďalej a mohli sa postaviť na vlastné nohy. Iba takýmto spôsobom sa nám podarí mladých ľudí zaangažovať do politiky. A všetci tu v parlamente na európskej úrovni potom e, budú môcť konštatovať, že e, došlo ku konkrétnym výsledkom. Ale na to treba ešte veľa urobiť. Dnes sa toho ešte spomenie mnoho a ja by som vás chcel poprosiť, ak budete mať nejaké konkrétne návrhy, zašlite mi ich, aby som ich mohol v správe zohľadniť. A myslím si, že to dôležité, čo môžeme robiť my, je, že všetky tieto dôležité veci, ktoré sa navrhujú, sa skutočne odovzdajú ďalej členským štátom, aby sme zabezpečili, že sa tam naozaj aj budú implementovať. Nejde o to len niečo povedať a uspokojiť sa s tým treba aj e, implementovať. Veľmi pekne ďakujem za tvoju veľkú angažovanosť. 25. 26. nám predložíš návrh správy, takže ešte o tom budeme diskutovať. A teraz pokračujeme v tejto diskusii. Pani Manesku.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 že by som to blahoželala pánovi Dohertymu k jeho štúdii a takisto by som chcela privítať túto novú stratégiu pre mládež, pretože to sú jasné koncepty, o ktorých sa už hovorilo v rámci Európskeho parlamentu a teda hovorím aj o štrukturovanom dialógu, o tomto integrovanom prístupe No a pokiaľ ide o mládež, eh, a hovorím to aj ako spolukoordinátorka. Ako spolukoordinátorka správy, v ktorej ide o to, aby sme umožnili mladým ľuďom stať sa aktívnejšími a tuto sa vzťahujeme hlavne na mainstreaming mládež, e, politike mládeže. Ja súhlasím s tými prednesenými závermi. Rada by som však dodala, že by som si veľmi želala, aby tieto závery neostali osamotené, ale aby sa v nich pokračovalo aby sme videli, ako táto nová stratégia pre mládež bude môcť byť ďalej implementovaná pomocou koordinovaného dialógu a týmto prierezovým prístupom. Vítam veľmi dobrú spoluprácu s radou a komisiou a dúfam, že tomu tak bude aj naďalej budúcnosti v tejto stratégii budú zapracované práve tie prvky, ktoré nie sú len zaujímavé, ale životne dôležité pre mládež v Európe. A myslím si, že to je práve prioritou, aby sme sa zaoberali aj dopadom krízy na mládež, pretože tí ňou boli najviac dotknutí. Takže mali by sme sa zaoberať práve opatreniami, pomocou ktorých by sme pomohli návratu e, mladých ľudí do pracovného procesu. Ja viem, že všetky opatrenia sú dôležité, ale ja si myslím, že práve v tomto období je veľmi dôležité, aby sme si stanovili priority. Takže by som rada povedala, že aj v budúcnosti Dúfame, že budeme veľmi dobre spolupracovať s komisiou a radou. Tým som chcela povedať, že naozaj sa veľmi odporúča, aby sme si stanovili takéto priority a aby sme jednoducho len nevyčkávali. Ja by som teraz chcela poprosiť kolegov, ktorí sa teraz prihliesa do mm, diskusie, aby hovorili krátko, aby sa zamerali na to, čo povedal aj spravodajca. Teda nie len pán Doherty, ale aj to, čo povedal pán mm, čo povedal George, pán Cveru. Hvala za besedo, <clears throat> gospa predsednica. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. O politike mládeže sa nedá diskutovať dostatočne, to je jasné. Ale obávam sa, že politika mládeže v budúcnosti bude hrať menšiu úlohu. Prečo? Pretože Európa je starnúcou spoločnosťou a mládež nebudeme mať, takže pre koho budeme robiť túto politiku? Takže mládež a mládežnícka politika nie sú len záležitosťou úzkej oblasti, ale je to niečo, čo je medzisektorálne. Dnes je mládež eh, veľmi silno pod tlakom hospodárskej krízy. Už pred krízou to bola skupina veľmi citlivá. Počet nezamestnaných medzi mladistvými bol vyšší ako v ostatnej spoločnosti. Aj negatívne dopady spoločnosti sa objavovali u mládeže viac ako v, inej, v iných vrstvách spoločnosti. Um, a síce, ako by sme mohli prispieť k zvýšeniu zamestnanosti mladistvých. Ide tu predovšetkým o mladistvých, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie. Potom si musíme položiť otázku, čo sa stane s tými, ktorí nedokončia školské vzdelanie. Ako by sme mali zabezpečiť, e, respektíve zabrániť takémuto výpadku a ako zabezpečiť lepšiu účasť mládeže na fungovaní spoločnosti. Európska únia a európske inštitúcie môžu ovplyvniť situáciu mladistvých v rôznych spoločnostiach a preto sme vyvinuli koordinačnú metódu. Hlavnými aktérmi v nej sú jednotlivé štáty a nie jednotlivé sektory v rámci štátov. Nie je to len napríklad ministerstvo pre mládež, pretože toto je medzisektorálna záležitosť a práve tuto aj lokálne spoločnosti môžu hrať veľmi dôležitú úlohu. Tieto môžu čo najlepšie integrovať týchto mladiství do spoločnosti. Nemôžeme mladistvím poskytnúť veľmi veľa keď my ako ich starí rodičia im budeme poskytovať len morálne poučenia. My ich musíme urobiť spolu zodpovednými za ich eh, situáciu spoločnosti. Takže vo väčšine je to tak, že aj oni zdieľajú tieto hodnoty spoločnosti a ja si nemyslím, že toto je mm, kríza hodnot, ktorá je najväčšou krízou medzi mladistvými. V rámci štrukturovaného dialógu s mladistvými by sme e, mali vstupovať do toho aj ako parlament. Samozrejme, že sú to rozhovory medzi rádou, komisiou, predstaviteľmi mládeže, a keď napríklad zasadá rada, tak by tam mal byť aj zástupca nášho výboru. No a na záver by som rád povedal, že sa už veľmi teším na túto správu nášho spravodajcu. A stratégiu Európskej únie pre ďalšie roky si prečítam veľmi pozorne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Inak ako vy, ja mm, dôverujem zdravému egoizmu nás, nás starých, keď sa dnes nepostaráme o mládež, tak e, budeme mať problémy. A keď to neurobíme z rozumu, tak to urobíme z egoizmu. Takže ja si myslím, že predsa len je politika mládeže v dobrých rukách a myslím si, že sme to všetci pochopili. No a teraz by som odovzdala slovo pani Heše. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za predloženie tohto veľmi rozsiahleho dokumentu. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi, ktorý sa aj s nami, tieňovými spravodajcami, kontaktoval včas ja si myslím, že tento dokument by sme mali uh, diskutovať v plnom rozsahu. Je pravda, že demografické zmeny nastali a že nás je stále menej, ale ako ste povedali vy, pani predsednička, je to v záujme všetkých, aby sme sa starali o týchto mladých ľudí, aj keď ich je stále menej, je to v záujme nás všetkých. Z toho to vyplývajú pre mňa tri závery, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité a ktoré sú veľmi dôležité, aby sme docielili trvalého pokroku v tejto mládežnickej stratégii. Ide tu o to, že sú tu veľmi rozdielni aktéry, pretože mládežnická politika sa nerobí len v, škol- v školách, v mládežnických centrách, ale sú to aj športové združenia, náboženské združenia, sú to tie najrôznejšie organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a to je veľmi dôležité. A niekedy získavame ten dojem, že tieto organizácie vstupujú voči sebe do konkurencie a ja si myslím, že tieto by mali práve spolupracovať. No a ďalšia vec, treba to vidieť aj ako prierezovú úlohu, túto prácu s mládežou. Takže my sa tým musíme zaoberať nielen vo výbore pre kultúru, ale aj vo výboroch pre zdravotníctvo a tak ďalej. Takže to si musíme neustále uvedomovať. Keď si spomínam, mali sme e, výbor pre zamestnanosť, hovorili sme o mikrokreditoch, mikrofinancovaní a tu práve komisia hovorila, že tuto sa otvára šanca aj mladým ľuďom, ale toto parlament potom vyčiarkol, takže naozaj musíme to veľmi dôsledne uplatňovať aj v iných oblastiach. No a potom ďalšia vec, o ktorej sa tu už hovorilo, to sú indikátory. Môžeme napísať dokumentov, koľko chceme, stanovovať si ciele, ale to musíme vždy znovu a znovu hodnotiť. Zdá sa, ako keby politika mládeže bola len takou ľahkou témou, o ktorej radi hovoríme, radi sa na túto tému stretávame, ale musíme nájsť aj nejaké indikátory, aby sme mohli skontrolovať, či tie opatrenia, ktoré sme urobili, naozaj znižujú kriminalitu mladých ľudí. Či tie, tie ktoré opatrenia naozaj vedú k tomu, aby mladí ľudia mm, mm, mali zvýšenú zamestnanosť a tak ďalej. Takže toto treba všetko kontrolovať. Teraz by som sa chcela venovať ešte jednému bodu a síce vzdelávaniu. Toto je tiež spomenuté v tomto dokumente. A myslím si, že toto je jedna z podstatných záležitostí to, čo tu kolegovia hovorili, ako napríklad rodina, alebo aj e, tá odvaha alebo dôvera, že si to môžem dovoliť založiť e, rodinu. Ale dôležité je aj mať dobre zamestnanie, kde dostatočne zarobím a potom si aj dovolím založiť rodinu. Takže keď e, som schopná používať internet, keď máme túto Hm, gramotnosť počítačovú. To je tiež záležitosť, ktorej sa musíme venovať, aj keď hovoríme o stiahovaní, o copyrightu, o stiahovaní hudby a tak ďalej. To všetko tam musí byť zakomponované. Takže vzdelávanie je veľmi ústredným bodom a práve v Nemecku predovšetkým je to téma, ktorá veľmi rezonuje a síce sú to deti pristahovalcov, myslím si, že aj v iných krajinách to tak je. Ale mali by sme aj tu použiť iné stratégie v rámci vyučovania. To vyučovanie musí prebiehať inak a potom aj deti deti ilegálnych pristahovalcov. My máme veľmi veľa takýchto ilegálnych pristahovalcov v Európe a ich deti tu sú a keď tieto deti nebudú mať prístup k vzdelaniu, čo potom bude s nimi, keď budú dospelí v Európe. Takže toto sú všetko témy, na ktoré sa musíme pozrieť. No a potom ešte je tu ďalšia vec, ktorá je spomenutá, a ktorá sa nie je toľko spomenutá v tomto dokumente a sú to uh, handicapované deti. Aj tieto handicapované deti by mali byť včas integrované. Myslím si, že napríklad Taliansko to robí veľmi dobre. My v Nemecku máme veľmi silnú selekciu hneď od počiatku a čo nevedie k cieľu. Takže sú tu veľmi rozdielne prístupy v rozličných členských štátoch, kde by sme sa aj my napríklad v Nemecku mohli poučiť, ako integrovať takéto handicapované deti, aby naozaj sa im dostalo účasti na vzdelávaní. Ehm, pre mňa to bol veľmi dôležitý bod, ktorý som tu chcela spomenúť a preto jednoducho dúfam, že táto stratégia pre mládež nebude prerokúvaná len tu u nás v našom výbore, ale aj inde. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, kolega Boris. E, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Problematika, ktorá súvisí s mládežou, ja si myslím, že to je jedna z najdôležitejších politik v Európskej únie. Určite je to veľmi komplikovaná a širokospektrálna téma, ale mm, mm, všetky aspekty sa týkajú mládeže. Táto téma je komplikovaná aj preto, lebo dôsledky politiky mládeže sa objavia z budu- budúcnosti. A práve preto by sme sa mali týmto záležitostiam venovať veľmi podrobne. Súhlasím s pánom Dover tým, že budeme musieť robiť ďalšie štúdie s cieľom aby sme našli nástroje, indikátory, ktoré by nám umožnili mládež e, v celej Európe, aby sa mládež v celej Európe ďalej vyvíjala. Aby napríklad všetci mali e, prístup k internetu. A preto je veľmi dôležité, aby sme túto politiku koordinovali predovšetkým na národnej úrovni. Je to mm, všetko usporiadané veľmi rozdielne. Súhlasím aj s pánom spravodajcom Mali by sme veľmi podrobne preskúmať, aké schopnosti a zručnosti by mladí Európania mali mať. No a teraz by som sa chcel venovať ešte jednej téme, ktorú nadniesol aj pán spravodajca. A síce, mali by sme investovať veľmi veľa do politiky ktorá sa zaoberá mládežou v jednotlivých štátoch, v jednotlivých členských štátoch. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia e, sa zúčastňovali aj na práci občianskej spoločnosti a takých záležitostiach, ako sú dobrovoľné služby mimovládne organizácie. Neslobodno zabúdať tiež, že základom spoločnosti je rodina ktorá je základom pre rozvoj a vzdelávanie mládeže. A tiež angažovanosť cez mimovládne organizácie je jeden z kľúčových otázok a my ako výbor by sme sa tiež mali o to snažiť, aby tieto aspekty boli zohľadnené. Vážené kolegyne a kolegovia, my sme vôbec nerátali s tým, že sa nám dnes prihlási toľko diskutujúcich, takže teraz máme ešte troch prihlásených do komisie, potom sa chce vyjadriť komisia, čo tiež chápem a teraz tu máme ešte aj predstaviteľa rady, ktorý už pol hodinu čaká, kedy príde na rad k ďalšiemu ďalšiemu bodu. Takže e, naozaj mi je to veľmi ľúto, predtým som vás uprednostnila, teraz musíte trošku počkať. Takže ja by som chcela veľmi pekne poprosiť kolegov a kolegyne, aby sa keď sa to dá, obmedzili na jednu minútku. Spravedlňujem sa za toto. Pani Pajadeli, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Um, ja už nie som taká celkom mladá, a napriek tomu musím sa vyjadriť na tému mládeže a ja to vnímam tak ako vy. Je to aj trošku egoistický prístup, keď hovoríme o mladých ľuďoch a hovoríme, že to je naša budúcnosť. Ale musím súhlasiť s mnohým, čo pán Dogerty v tejto štúdii povedal a napísal. No a samozrejme aj s pánom Papa Nikolom súhlasím, ktorý sa vyjadroval k stratégie pre mládež. Teraz už len taká osobná skúsenosť. Som učiteľka. A musím konštatovať, že Európa starne a toto je aj naša zodpovednosť. Mladí ľudia e, majú neustále pocit, že sú postavení voči štátu a toto je tiež naša kompetencia. Myslím si, že sa stalo úplne jasným vo voľbách, že aj mládež veľmi často sa neangažuje politicky a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme túto mládež orientovali na politiku a to bude záležať od toho, ako i my budeme informovať, aké modely budeme im ukazovať a akým vzorom im pôjdeme. A veľmi často je to tak, že, to sú, že sú veľmi individualistickí a nezúčastňujú sa na kolektívnej práce. No a potom ďalšia vec, nezamestnanosť, to je tiež veľmi dôležitá téma a aj ja si myslím, že pokiaľ ide mm, o túto správu kolegu, je to tak, že mm, Európska únia konečne pochopila, že sa o tom musíme starať, že sa musíme starať o mláde, že sa musíme starať o implementáciu programov Eura, Erasmus, Euroskola a tak ďalej. A musíme sa o to postarať, aby sme dosiahli tieto ciele. No a potom aj dobrovoľná práca, šport v súvislosti s Lisabonom. To všetko sú veľmi dôležité témy. A ja si myslím, že my musíme vyvíjať tlak na regionálnu, lokálnu samozprávu, aby toto implementovali. Ďakujem pekne. Najskôr musím povedať, že pán Dohertu robil dobrú prácu, snažil sa sústrediť na mnohé body ale je to veľmi širokospektrálne. Hovoril o, o obmedzenom počte definovaných cieľov a ich merateľnosti. To je úplne správne. Hovoril, že by bolo dobré vedieť, ktoré opatrenia prijať. My musíme zabezpečiť, aby tieto e, boli funkčné. E, požiadali ste o stručnosť, takže len dve veci Minulý rok v mojej krajine jedna štúdia ukázala, že tí, ktorí majú menej ako 25 rokov, 35 e, je nevolilo, čiže to je zlé. Potom šport, čo spomenul e, pán Doherdy, hlavne teraz z pohľadu z kontaktu Lisabonskej zmluvy, určite tu môžeme urobiť značný e, pokrok, pokiaľ ide o dobrovoľnosť, rodinu, to spomenul pán Smith, moderné etické témy, ale musím povedať, že v medzi skupiny v parlamente, v mojej skupine sa hlasovalo tak, že 14 ostatných e, skupín bolo považovaných za relevantnejšie v športe. Čiže musíme sa na to sústrediť, musí to byť praktické uznanie e, tejto oblasti, pretože v nasledujúcich e, dvoch týždňov Väčšina z tém, ktoré sa budú e, preberať, sú spojené e, so športom. Takže to je spôsob, ako sa dostať mladých ľudí. Nebudem pokračovať, pretože mám byť stručný, ale som e, veľmi rád, že pán Doherty počiarknul dôležitosť Lisabonskej zmluvy a šport je pre nás z tohto pohľadu veľká príležitosť. Ďakujem. Milí kolegovia, máme v januári ešte čas diskutovať o e, správe e, kolegu e, e, Georgiosa, ale prosím úplne stručne teraz, lebo chceme byť e, zdvorili. E, pán Skúria teraz, ďakujem veľmi stručne. Musím poďakovať aj obom spravodajcom, e, ktorí sa dnes už vyjadrili Zvlášť to, čo povedal kolega Papa Nikolau, bolo veľmi dôležité, pretože my tu eh, hovoríme mnohými jazykmi, ale chápe sa eh, dobre, keď niekto hovorí s entuziasmom, s vášňou a naozaj chce do hĺbky preniknúť do určitého problému. A keď sa hovorí o mládeže, hovorí sa o všetkom, o rodine, o práci, o univerzitách. Eh, a podpisujem sa po to, čo povedali kolegovia predo mnou, že by sme sa mali koncentrovať možno na menší počet vecí, na špecifické prvky Eh, podľa ktorých by sa orientovali naše členské štáty, lebo tu je možné naozaj nejako konkrétne veci zmeniť. Takto by sme mohli pomôcť členským štátom eh, v určitých politikách. Eh, keď sa aj pozerám na to, čo napísala komisia, nemôžeme sa zaoberať všetkými problematikami týkajúcimi sa napríklad handicapovanej mládeže. Keď hovoríme e, e, napríklad o vzdelávaní, o školstve, pre všetkým univerzitách, ak handicapovaní nemajú možnosť e, vzdelať sa akademicky, veľmi ťažko sa budú integrovať do spoločnosti. Napríklad jeden príklad nepočujúci, nepočujúca mládež má ťažké problémy ukončiť svoje univerzitné štúdium. Hovorím, ako niekto, kto už predtým spomenul, že e, mládež má e, ťažkosti e, založiť si rodinu, prístup k úverom, mladé matky. Všade tu by sme mali členským štátom poradiť. A napokon jeden z problémov, ktoré sa zdôrazňujú na úrovni komunikácie, tzv. E, koncept e, správnych a zdravých e, životných štýlov. Vieme, že v celej EÚ sa čoraz viac využívajú drogy, zlá výživa, pro pokiaľ ide o ženy. Tu nestačí praktikovať šport, na tomto by sme mali pracovať a dávajme pozor aj na e, slova. Takže keď hovoríme, e, že zneužívanie e, škodlivých látok, nemali by sme hovoriť o zneužívaní, mali by sme niekedy odsudzovať už aj užívanie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Meres. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene Európskej komisie niekoľko reakcií, veľmi rýchlo. Najskôr by som chcel začať e, poznámkou pána Šmita k tomu, že to nemôže byť politika, ktorú robia len politici, ale musí byť založená na potrebách mládeže. Vedzte, že sme urobili mm, skoro maximum, by som povedal. Združili sme v rozličných krajinách, v rozličných regiónoch viac ako 40 tisíc mladých boli elektronické konzultácie na internete, dostali sme tisíce odpovedí. Vy, Európsky parlament, ste zorganizovali v novembri 2008, čiže minulý rok e, v čase Európskeho týždňa mládeže, veľké vypočutie o tom, čo mladí od únie očakávajú. A potom navrhujeme pokračovať e, týmto známym dialogom s mladými. Nie je to ľahké na úrovni Európskej únie diskutovať so všetkými e, mladými, zorganizovať to, ale pretože to je ťažké, to neznamená, že to netreba urobiť. To je prvá vec, e, návrh komisie, ktorý máte na stole, táto nová stratégia, investovať e, a zmocňovať mladých. To sú výsledky veľkej konzultácie s mládežníckými organizáciami. A to bol môj prvý bod. Môj druhý bod sa týka obsahu, tu navrhujeme, a odznelo to viackrát, áno, musíme mať priority, myslíme si, že tie sú nevyhnutné. Účasť mladých je nevyhnutelná z pohľadu uh, účasti na voľbách, ale Európska únia musí napomáhať e, účasti mládeže na demokratickom živote. To je nová črta Lisabonskej zmluvy. Ďalej, dobrovoľná práca. Pán Skúria vo svojej správe z minulého týždňa dosiahol prijatie e, stanoviska o dobrovoľnej práci, veľmi dôležité pre mládež, kreativita, kultúra, to nemusím hovoriť práve vašej komisii, aké je to dôležité. No a vášmu výboru, pardon, aké je to dôležité, ale práca mladých v boji proti klimatickým zmenám, to je taktiež dôležité, aby sme zmobilizovali mladých a potom tá ťažšia etapa, kríza, nezamestnanosť, to spomenula pani Malesku, mladí v ich vzdelávaní, tí, ktorí e, odchádzajú predčasne zo škôl, nesmieme ich nechať e, len tak, potom sociálne začlenenie, toľko chudoby medzi mladými a deťmi, to je niečo, čím sa musíme zaoberať. E, zdravie, tu máme výročie, kedy prvýkrát bol identifikovaný AIDS, takže aj z tohto pohľadu je to závažné. Musíme maximálne sa zamýšľať nad konkrétnymi návrhmi. E, skoro sa dostávam k záveru, čo čakám a čo si želám od Európskeho parlamentu. Ja čakám podporu, zjednodušene povedané, Európskeho parlamentu k návrhom komisie. Očakávam určité obohatenie e, týchto názorov. Je to Trikrát tri roky, čiže my sme na začiatku tohto obdobia a priority, ktoré stanoví parlament, budú veľmi dôležité. E, teraz e, sa chcem zmieniť aj o príhovore pána Barosa, kde oznámil nové iniciatívy pre mládež, mládež v pohybe, mobilita, Erasmus, e, e, stážisti, dobrovoľníci, športovci. Tu mobilita je dôležitá, ale aj mobilizácia mladých a mobilizácia politiky pre mladých. Čiže my sme na začiatku nového procesu zaangažovania sa Európskej únie pre svoju mládež. Teraz implementácia tá je náročnejšia a tu by sme potrebovali pomoc parlamentu, pretože viackrát to oznelo, že táto implementácia závisí od členských krajín a pán FISA to spomenul na regionálnej úrovni pod španielským predsedníctvom. Zorganizujeme konferenciu, ako implementovať túto politiku s jednotlivými samozprávnymi regiónmi na miestnej úrovni. E, ukazovatele, nie všetky členské krajiny sa mm, pozitívne pozerajú na tieto ukazovatele, ale tie sú nevyhnutné, ak chceme mať skutočnú politiku. Na to potrebujeme aj tie ukazovatele. Takže môžete počítať e, s podporou komisiou váš výbor, pani predseda, pán sprav- váš spravodajca, pán Nikolau, poč- môžete počítať s nami a ja chcem ešte na záver povedať, že som optimista, pokiaľ ide o to, čo môžeme pre mladých v Európe urobiť. Ďakujem, pán Mer- Meres. Vy ste optimista, tak ako ste to ako ste vždy. Podľa mňa je toto dobrá chvíľa, aby sme naozaj urychlili našu snahu e, pre mládež a mám pocit, že pán e, Georgios, prepač, ale tvoje meno mm, mi je bližšie ako tvoje priezvisko, takže môžete počítať aj s našou spoluprácou. Ďakujeme za túto diskusiu. Naozaj eh, tá dnešná diskusia bola vynikajúca už od rána. Komisia aj tento výbor sa naozaj snažia dobre pracovať v eh, tejto oblasti. A teraz eh, sa dostaneme k tomu, aby sme si vypočuli, akým spôsobom Rada ministrov chce podporovať nás Eh, takže ja by som vám chcela zablahoželať, eh, pán minister. Vy ste sa medzičasom stali otcom tretej céry. Už sa takmer narodila, keď ste u nás boli minulé. Medzičasom sa to teda podarilo, takže ja vám eh, gratulujem, vám aj vašej manželke a vaše deti sú teraz súčasťou mládeže, o ktorú sa chceme starať. Takže želáme im týmto všetko dobré, krásnu mladosť vo Švedsku aj teda samozrejme v Európskej únii. A chcela by som vás teraz uviesť, e, poprosím, e, aby ste nás uviedli do záverov Rady e, ministrov kultúry. Ďakujem. Thank you very much, Madam Chair. Um, yes, you... Ďakujem pekne. Áno, pripomenuli ste mi, že minule, keď som bol tu na výbore kult, som bol práve na ceste k lekárskej prehliadke, pokiaľ ide o našu budúcu cerku. Je to moja druhá dcéra ale tretie dieťa, mám dve cery a jedného syna. A vždy, keď e, počúvam politikov hovoriť o budúcej generácii, myslím na moje deti a e, som si istý, že e, každý robí to isté. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali a chcem objasniť, teda, že vám chcem povedať niečo o Rade ministrov minulý piatok, chcem vám povedať niečo o kultúrnej a audiovizuálnej časti toho stretnutia, o to úspešné stretnutie, všetko, čo sme si naplánovali prijať v oblasti vzdelávania a mládeže e, sa nám podarilo úspešne e, prijať. A ja vám chcem stručne povedať niečo o tých štyroch hlavných e, otázkach týkajúcich sa bodov kultúry a audiovizuálnych služieb. Mali sme štyri hlavné body programu, závery rady o podpore teda kreatívnej generácie. Jeden, jeden bod sa týkal mediálnej Eh, gramotnosti, potom sme sa zaoberali dobrovoľnou činnosťou a potom sme diskutovali o politike v oblasti digitalizácie a eh, kultúrneho obsahu v EÚ a sústredili sme sa pritom na knihy. A okrem toho sme mali aj eh, obednejšiu diskusiu, teda ministri mali obednejšiu diskusiu o budúcnosti um, financovania Európeany. Uh, Stručne by som vás chcel poinformovať o týchto štyroch hlavných bodoch programu. Viem, že vás e, zaujímajú. V prvom rade tie závery rady o podpore kreatívnej generácie. V zásade tu ide o podporu kreativity a inovatívnej schopnosti detí a mladých ľudí e, prístupom ku kultúre a kultúrnym vyjadreniam. My ako predsedníctvo, e, toto je iniciatíva predsedníctva, totiž to e, sme mali pocit, že keď sa pozráme na kroky EÚ a jej stratégie a programy, obzvlášť v oblasti kultúry a médií, deti a mladé, mladí ľudia sa tam neuznávajú ako skupina, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť a je to teda perspektíva, ktorú treba mať na pamäti e, podľa nás, keď sa vypracovajú takéto kroky a politiky. Mali sme teda dojem, že je to dôležitý bod, ktorý by sa mal spomenúť. A hlavný dôvod, prečo sme to urobili, bolo, že si myslíme, že prístup ku kultúre a exponovanie rôznym e, e, kultúrnym výrazom od mladého veku je dôležitý nástroj na rozvinutie osobnej identity detí a rozvoja ich sebadôvery a takisto prispieva aj ku kompetenciám a zručnostiam, ktoré sú dôležité, ak raz vyrastú a, a pôjdu na trh práce. A samozrejme je dôležité to pre, pre nich aj pre, e, pre, ako pre občanov EÚ. Tento rok je rokom kreativity a inovácií. Aj preto je to dôležité. Takže toto bol príspevok švedského predsedníctva nejakým spôsobom e, prispieť k tejto diskusii, e, pokiaľ ide o podporovanie kreativity a inovácií aj v iných častiach spoločnosti. Sme radi, že tieto závery, ktoré sa prijali jednomyselne, poprvýkrát budú znamenať, že deti a mladí ľudia a ich perspektíva v politike oblasti kultúry a médií pokiaľ ide o radu, sa budú zohľadňovať. To si bude vyžadovať, aby sa ich teda e, potreby zohľadňovali v jednotlivých relevantných e, politikách v oblasti kultúry. A takisto sme aj zdôraznili výzvu e, pre členské štáty a EÚ podporovať lepší prístup ku kultúre a jej výrazom na školách, vo vzdelávacom systéme, to je veľký príklad, a Ďalším príkladom sú kultúrne inštitúcie EÚ a jej členských štátov. Tie majú dôležitú úlohu v tejto oblasti. Takže toľko ku kreativite. A ďalší e, set záverov sa prijal k mediálnej gramotnosti v digitálnej oblasti a to je samozrejme dôležitá zaujímavá téma pre parlament. E, Spomeniete si, že komisia prezentovala odporúčanie toto leto a spomíname si, že Európsky parlament e, prijal správu ku koncu roka 2008 e, a toto e, vlastne bol dôležitý input k dokumentu komisie. Komisia bol nám povedané, chcela vypracovať teda odporúčanie v, v spolurozhodovaní s Radou a Európskym parlamentom. Na nešťastie k tomu nedošlo. Takže komisia vlastne e, vydala svoje vlastné odporúčanie e, o samotene. My ako predsedníctvo sme si mysleli, že rada by minimálne mala zareagovať na toto odporúčanie. A tak sme učinili v našich záveroch rady na túto tému. Avšak tieto závery sú pomerne stručné a e, zdôrazňujú to, čo povedala rada už v roku 2008, ale niektoré z tých hlavných bodov, ktoré sa zdôrazňujú v týchto záveroch prijatých minulý piatok, e, sú, že rada má dojem, že je potrebný pozitívny prístup k mediálnej gramotnosti. Uznávame, že sú tu rizika, obzvlášť, obzvlášť pokiaľ ide o vzťahy mladých ľudí k médiám. Ale zdôrazňujeme, že je tam veľa prínosov digitálnej revolúcie a toto by malo byť zásadnou e, časťou posolstva. A ďalší bod je, že je tu potreba aktívneho zainvolovania mediálneho priemyslu, e, aby pracoval e, v oblasti mediálnej gramotnosti a rada tiež zdôraznila, že médiá sú nezávislými v spoločnosti, treba to rešpektovať a čo treba robiť je stavať na mnohých iniciatívach, ktoré médiá v Európe eh, vykonávajú. Ale ministri chceli jasne zdôrazniť, že teda eh, tento priemysel má dôležitú úlohu. A potom ďalší bod, samozrejme, vzdelávací systém, nemôžeme sa mu nikdy vyhnúť, či, či už je otázky kultúry alebo eh, tento sektor mediálna gramotnosť. Takže tieto závery prispievajú k aktuálnemu procesu v oblasti mediálnej gramotnosti. Ďalšie dve veci, diskusia o politickom smerovaní, ktorú mali ministri na tému digitalizácie kultúrneho obsahu v Európe. Špecificky tu išlo o digitalizáciu kníh. Nie iba ale špecificky sme sa na to sústredili, a pozadím tejto diskusie bolo, e, ako určite viete, že veľa diskusí na túto tému v Európe prebieha. Napríklad pokiaľ ide o content online, e, o autorské práva, ide o Európeánov. Tieto súvislosti, tieto iniciatívy boli východiskom našej diskusie. A ďalším východiskom našej diskusie bol známy vývoj v USA, pokiaľ ide o Google Books na čo zareagovali mnohé štáty, aj priemysel a e, sektor e, vydavateľov. Piatková diskusia ministrov e, nebola diskusiou o Google Books a príslušnom rozhodnutí súdu, ale bola to diskusia pozerajúca sa do budúcnosti, čo Európa môže a musí urobiť. Len pár slov k tomu, čo členské štáty povedali. Myslím, že je dobre povedať, že e, štáty povedali, že digitalizácia kultúrneho obsahu nielen kníh je kľúčovou výzvou kultúrnej, politiky v oblasti kultúry e, v dnešnej dobe. Nie je teda tou najhlavnejšou výzvou, pretože sú tam aj iné, ktoré tu stále ostávajú ako dôležité, ale predstavuje jeden, e, jednu z kľúčových tém. Otázka je, ako sprístupniť kultúrne dedičstvo vrátane kníh lepšie Ministri zdôraznili, že európsky prístup k digitalizácii by mal vychádzať z jasného rešpektovania autorských práv eh, spisovateľov a mal by eh, vychádzať ale aj z eh, hospodárskej súťaže na trhu. To boli tie hlavné veci, ktoré sa zdôraznili Francúzsko. Francúzsky minister, pán Mitterrand, povedal, že E, dohody medzi verejnými orgánmi a súkromnými orgánmi v oblasti digitalizácie sú dôležité. Minister to nespomenul, ale jedna z vecí, ktoré spomínal, bolo, že verejné e, knižnice existujú v Európe, ktoré majú dohody s e, súkromnými aktérmi ako Google, pokiaľ ide o digitalizáciu ich materiálu. A toto je dôležité, pokiaľ ide o zvyšovanie prístupu, ale francúzsky minister mal pocit, že je tu potreba nejakých spoločných usmernení v Európe, ako takéto dohovory medzi verejnými a súkromnými subjektami by mali vyzerať. A mnoho ministrov na diskusii v piatok podporili francúzsky návrh a návrh pravdepodobne Ehm, sa bude prepracovať počas e, španielského predsedníctva a jedna z myšlienok francúzského ministra bola vytvoriť výbor rešpektovaných európskych osobností, pár osobností, ktoré by dostali úlohu e, čo najrychlejšie vypracovať správu na tému takýchto spoločných e, usmernení v oblasti dohôd medzi súkromnými a verejnými subjektami. A napokon niečo k Európskemu roku dobrovoľníctva, dobrovoľníckej činnosti, ako to presne sa spomína v texte. Toto samozrejme je téma, o ktorej ste už diskutovali a prednedávnom ste na túto tému prijali vašu správu. Chcem iba povedať, že toto je rozhodnutie, ktoré e, má e, širokú podporu a e, tiež nám bolo jasné, keď sme na tom pracovali, že občianská spoločnosť, celý tento sektor má veľké očakávania. Už dosť skôr na začiatku tohto procesu na rade sme docelili dohodu medzi členskými štátmi, neboli tam nejaké zložité diskusie. Zároveň švedské predsedníctvo veľmi jasne e, povedalo členským štátom aj parlamentu, že chceme urobiť toho čo najviac v snahe dopracovať sa k nejakým spoločným východniskám v oblasti e, skorého prijatia e, tohto dokumentu. Eh, mali sme viacero kontaktov, ja sám som kontaktoval vášho spravodajcu pána Skúriu a ja by som chcel poďakovať samozrejme aj vám, pani predsedničke, za eh, kooperáciu s vami, ktorá viedla napokon k tomu, že eh, vám môžem s radosťou povedať, že v piatok rozhodnutie o európskej dobrovoľnej činnosti bolo konečne prijaté s rozpočtom 8 miliónov eur ročne čo možno nie je tak veľa, ako by si každý želal, ale je to 33% viac, než sa pôvodne navrhovalo zo strany komisie. A dôvod tohto e, zvýšenia je, že po rokovaniach s radou a parlamentom sme mali dojem, že by bolo zmysluplné zvýšiť e, rozpočet v tejto oblasti a na druhej strane parlament robil e, veľký kus dobrej práce aby e, zabezpečil, že jeho e, názor v tejto oblasti bude zohľadnený. A tieto extra zdroje, ktoré sa doplnili, e, sú aj jasne označené v rozhodnutí pre konkrétne iniciatívy v členských štátoch. Sú teda na ne venované. A to bol teda hlavný výsledok Rady ministrov pre kultúru a obsah. Kollegen daran erinnern, Sie Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Selin. Dovolila by som si kolegom povedať, že majú anglickú verziu záverov rady, takže môžete si to prečítať. Minimálne poslanci to majú, ak by ste ďalší spolupracovníci o toto mali záujem, tak nech sa páči, môžete si ich tiež zobrať. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som otvorila diskusiu. Ja by som sama chcela povedať, že mňa veľmi teší, že Rada ministrov um, priklada takú dôležitú úlohu digitalizácii kníh Európeáne. My sme veľmi veľa hovorili aj o Google, niekedy sa o tom hovorí pozitívne, niekedy nie. A keď by ste čítali nemecké noviny, tak by ste vedeli, že sa o tom hovorí v Nemecku veľmi pozitívne a aj v záveroch rady sa to spomína. Takže mm, teraz máte možnosť obrátiť sa kolegovia s vašimi otázkami na pána Selina. Zdá sa, že tomu tak nie je, tak e, potom by som si dovolila sa ešte raz poďakovať pánu Selinovi a Chcem vás poprosiť, aby ste tento dokument eh, si vzali k srdcu, pretože je tam čierne na bielom to, kde s nami rada ministrov súhlasí, kde s nami menej súhlasí, kde nás bude eh, podporovať. A pani Trupel sa včera o, veľmi veľa vyjadrovala o Európeáne a tiež minister Mitterrand sa zaoberá výborom pre tieto osirele práva, takže aj o tomto sa bude veľmi veľa hovoriť a ako urobíme, ako urobíme tento obsah tak, aby bol naozaj múdry. E, takže myslím si, že by sme mali naozaj hovoriť o tom e, a na rozdiel od toho, čo máme na Google, na Google by to mal byť naozaj obsah, ktorý je dôstojný, správny a ktorý naozaj odzrkadľuje európsku dušu, európske kultúrne dedictvo. No, to som vedela, že keď ja sa vyjadrím, tak sa ešte dvaja vyjadria. Takže nech sa páči, Helga. Helga a potom pán Paradali. By som sa chcela vrátiť k myšlienke skupiny na vysokej úrovni, by sme mali jasné podmienky, ak chceme súkromno-verejné partnerstva. Podľa mňa je to veľmi dobrá myšlienka urobiť to takýmto spôsobom, mať transparentnosť, veľmi jasný prístup to, aké sú európske podmienky v týchto súkromno-verejných partnerstvách, ale jedna kľúčová otázka s tým súvisí, e, vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku sú najväčšie tie Googleové knižnice a nevieme, čo je v zmluve, pretože zmluva sa týka sú, súkromnej spoločnosti a preto je to tajomstvo a to je problém. My nevieme, čo oni môžu s tými datami e, robiť Niektorí hovoria, že dáta môžu využiť oni pre seba a dať ich na Európeánu, ale možno, že tu by ste mohli e, k tomu nás ešte viacej poinformovať, pretože z môjho pohľadu toto by mala byť súčasť týchto veľmi jasných podmienok. Μια διαδικαστική σχεδόν ερώτηση. Θα μπορούσε ενδεχομένω η Επιτροπή μα να εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή Σοφών. Αν, ďakujem veľmi pekne. Uh, Eh, je to taký výbor, ktorý možno eh, nebude, eh, výbo, nebude, sú, nebude súčasťou tohto výboru pre osirelé práva, ale možno, že by sme aj my tam mohli poslať svojho zástupcu, hádam by to bolo dobré riešenie. Nie som si celkom E, nie som, nie, nie som si taká celkom e, istá, či pani e, Trupl je taká múdra. Je, je, je šikovná, ale neviem, či je takou vedmou, že by mohla byť v tomto výbore pre mudrcov. Takže, pán Selin, rada by som vás poprosila, aby ste to zaznamenali a, a my sa budeme snažiť túto myšlienku, aby sa tam možno, že zúčastňoval aj parlament, ktorý je veľmi... Eh, dobre, takže ty ešte nie si vedma, ešte nemáš takýto eh, vek, takže ty sa tam nemusíš ešte zúčastňovať. Pán Skuria. Ďakujem pekne. Nie som si istý, že či ja som taký múdry, ja ospravedlňujem sa teda, ale... Myslím si, že finálne rozhodnutie rady je rozhodnutím, ktoré nás uspokojuje. E, chceli sme síce trošku viac, ale je dôležité pochopiť, že e, e, naozaj pokiaľ ide o rozpočet, ten pôvodne bol nižší, než sa napokon prijal, takže toto znamená, že sme naozaj docelili vynikajúci výsledok. A zvlášť, eh, keď sa pozrieme, že eh, tieto financie potečú na praktickú činnosť eh, rôznych združení v členských štátoch, takže to by som chcel naozaj pánovi doktorovi Selinovi poďakovať. A ukazuje to, že plody priniesla tá práca, ktorú sme vykonali v posledných e, týždňoch a ten výsledok napokon bol významný pre parlament, komisiu aj radu. Takže my